Okay, good morning everybody. Dobré ráno, kolegovia. Myslím, že by sme mohli začať. Začneme hlasovať. Dúfam, že máte všetci hlasovacie kartičky pripravené. Včera sme sa dohodli, že budeme hlasovať najskôr o bode 15, lebo náš spravodajca má iné povinnosti Neskôr teda začneme hneď bodom 15. Nová inovatívna stratégia pre obchod a investície orientované na budúcnosť. Ešte predtým si však vyskúšame, či funguje hlasovacie zariadenie. Otváram hlasovanie skúšobné. Hlasujte prosím, koniec hlasovania. Zariadenie funguje. Začneme teda. Včera sme diskutovali o tejto téme. Neviem, či pán Zahradil chce ešte niečo dodať, predtým než začneme hlasovať. Ja ešte mám jeden oznam k tomuto hlasovaciemu zoznamu. Vezmite na vedomie, že požiadavka skupiny zelených, aby sme nosovali oddelenie o poslednej vete ich pozmiacieho návrhu 18. Prečítam to, keď sa k tomu dostaneme. Takže budeme hlasovať oddelenie. Nebude to bezpredmetné, budeme hlasovať oddelenie o poslednej vete pozmiacieho návrhu 18 ja to prečítam, keď sa dostaneme k tomuto návrhu. Máme mnoho kompromisov, dúfam, že to bude relatívne jednoduché. Takže začneme. Kompromis 1. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Ďalej. Návrh 7. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Overíme si návrh 7. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté. Ďalej návrh 8. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Vyzerá, že to bola tá istá väčšina. Bolo to prijaté. Ďalej 9. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Myslím, že je to tá istá väčšina. Overíme si to však. Otváram hlasovanie. k návrhu 9. Koniec hlasovania. Prijaté veľkou väčšinou. Ďalej druhý kompromis, kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Prejdeme ďalej ku kompromisu 3. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Návrh 16. Kto je za? proti, zdržali sa zamietnuté 17, 17, kto je za, proti, zdržali sa zamietnuté. Ďalej. Prichádzame k návrhu 18. Budeme hlasovať najskôr o, teda iba o poslednej vete. A teraz nedomnievam sa, že ľudské práva by mali mať precedence pred ustanoveniami v otázkach investícií v obchodných dohodách. Otváram hlasovanie. Pardon, kto je za? Proti? Zdržali sa? Overíme si to. Otváram hlasovanie o návrhu 18. Koniec hlasovania. Prijaté. Návrh 19, prvá časť, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Druhá časť, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 20, kto je za, proti, zdržali sa, Overíme si to. Otváram hlasovanie o návrhu 20. Koniec hlasovania. Prijaté 21. Kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnuté. Kompromis 4. Kto je za? Proti? Zdržali sa prijaté. Ďalej návrh 29. Kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnuté. 30 za, proti, zdržali sa zamietnuté 31 za, proti, zdržali sa, overíme si návrh 31, otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Zamietnuté. Kompromis 5, kto je za? Proti. Zdržali sa prijaté. 39. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Ďalej návrh 40. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Overíme si návrh 40. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté. Kompromis 6, kto je za? Proti? Zdržali sa prijaté. 48 za. Proti? Zdržali sa prijaté. Päťdesiat. Za. Proti. Zdržali sa zamietnuté. 51 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 53 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 54 za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis 7 za, proti, zdržali sa, prijaté. Návrh 57 za. Proti. Zdržali sa. Myslím, že si overíme. Otváram hlasovanie o návrhu 57. Koniec hlasovania. Zamietnuté. 58 za. Proti. Zdržali sa prijaté. 59 za proti, zdržali sa prijaté 60 za, proti, zdržali sa zamietnuté 61 za, proti, zdržali sa zamietnuté 62 za, proti, zdržali sa zamietnuté 63 za, proti, zdržali sa zamietnuté 64 za, proti, zdržali sa. Overíme si návrh 64, otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Zamietnuté. 12 za, 12 proti. Takže teraz pristúpime k záverečnému hlasovaniu. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté. Blahoželáme pánovi Zahradilovi. Ďakujeme všetkým, ktorí pracovali na kompromisoch, aby bolo hlasovanie čo najjednoduchšie. Okay, colleagues, we're now going to item... Ďalej prejdeme k bodu 12. Odporúčanie o 71. zasadnutí valného zhromaždenia OSN. Je to stanovisko pána Veurunena. Začíname. Kompromis 1. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Ďalej. Návrh 3. Máme k nemu ústny pozmeňovací návrh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 Overíme si návrh 13. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté. 14. Za. Proti. Zdržali sa. Myslím, že to bolo prijaté, ale overíme si to. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté. Teraz pristúpime k záverečnému hlasovaniu. Kto je za? Pardon, musíme to uh, e, súvať elektronicky. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté veľkou väčšinou. Ďakujeme spravodajcovi Pávovi Bavronenovi. Ďalej prejdeme k bodu 13. E, iba jedno hlasovanie o dohode o rybolove. Nie sú tomu žiadne pozmiace návrhy, kto je... Musím hlasovať elektronicky, otváram hlasovanie. Ide o správu pani Hojbuch. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté. Ďakujeme. A to bola správa pána Korao. Blahoželáme. A prepáčte, máme tu dve dohody o rybolove, o ktorých musíme hlasovať. Ospravedlňujem sa. Pomýlila som sa. Teraz sme teda hlasovali o Mauretánii. Teraz musíme hlasovať o bode 13 na programe. Ide o, o udržateľnom rybolove v Libérii. Prepáčte, bol to 13. bod na našom programe. Maria Hojbuch je spravodajkyňou, nie pán Korao. Preskočila som to, myslela som si totiž, že máme iba jednu dohodu o rybalové, takže nie sú k tomu pozmiňovacie návrhy. Hlasujeme teraz o bode 13 o Libérii. Prosím, otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté. Blahoželáme, ďakujeme Márii. A teraz pristúpime Teraz pristúpime k bodu 16. Operácie na podporu mieru, spolupráca EÚ s OSN a Africkou úniou. Je to stanovisko pána Beurunena. Máme viacero pozmeňujúcich návrhov. Najskôr číslo 1, kto je za, proti, zdržali sa prijaté 2 za, proti, zdržali sa. Overíme si návrh číslo 2. Pardon, bolo to prijaté, zrateľne. Ďalej návrh 7, kto je za, proti, zdržali sa. Overíme si návrh 7, otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté. 6. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Veríme si návrh 6. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté. Ďalej návrh 5. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Ďalej návrh 4 za, proti, zdržali sa. Overíme si návrh 4, otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Zamietnuté. Ďalej návrh 3, kto je za? Proti, zdržali sa, prijaté. 10 za, proti, zdržali sa, Myslím, že to bolo zamietnuté. Overíme si. Návrh 10. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Zamietnuté. Ďalej 8 za. Proti. Zdržali sa. Prijaté. 9 za. Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. 15 za proti, zdržali sa. Veríme si, návrh 15, otváram hlasovanie. Koniec hlasovania, prijaté. Ďalej, kompromis 1 za, proti, zdržali sa, prijaté. Návrh 18, posledná veta, hlasujem iba poslednej vete návrhu 18, kto je za? Proti, zdržali sa, prijaté. 17 v dvoch častiach. Prvá časť, kto je za, proti, zdržali sa, myslím, že to bolo prijaté, ale overíme si prvú časť návrhu 17. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté. Druhá časť návrhu 17. Otvor- kto je za? Proti? Zdržali sa tá istá väčšina, prijaté 19 za, proti, zdržali sa, zamietnuté 20 za, proti, zdržali sa, prijaté 25 za, proti, zdržali sa, overíme si 25, otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté. 26 za. Proti. Zdržali sa zamietnuté. Kompromis 2 za. Proti. Zdržali sa. Prijaté. 31. Kto je za? Proti. Zdržali sa. Prijaté. 28 za, proti, zdržali sa prijaté. 30 za, proti, zdržali sa prijaté. 32 za, pardon, v dvoch častiach. Prvá časť, návrh 32, kto je za, proti, zdržali sa prijaté. Druhá časť, kto je za, proti, zdržali sa prijaté. 29 za, proti, zdržali sa prijaté prijaté. 33 za, proti, zdržali sa, prijaté. 34 za, proti, zdržali sa, prijaté. 37 za, proti, zdržali sa, prijaté. 35 za, proti, zdržali sa, Overíme si návrh 35, otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté. 36 za. Proti. Zdržali sa. Prijaté. 38 za. Proti. Zdržali sa. Prijaté. 42 za. Proti zdržali sa zamietnuté. Kompromis 3 za, proti, zdržali sa prijaté. Návrh 45, kto je za, proti, zdržali sa prijaté. Teraz budeme hlasovať o celom návrhu stanoviska v takto pozmenenom zdení. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania prijaté veľkou väčšinou. Blahoželáme pánovi Veorenenovi. Ďakujeme všetkým. A teraz budeme hlasovať o bode 17. Tento e, sa týka e, stanoviska výboru DV k správe e, z výboru ENVY o epidémii vírusu Zika. Dohodli sme sa, že nie je čas na naše vlastné uznesenie, že len upravíme uznesenie výboru ENVY z nášho pohľadu. Máme 4 pozmeňovacie návrhy. Návrh číslo 1, kto je za? Proti? Zdržali sa? Overíme si návrh 1, otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté. Návrh číslo 2. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté tri, kto je za? Proti? Zdržali sa prijaté štyri za? Proti? Zdržali sa zamietnuté. Teraz budem hlasovať o celom uznesení, kto je za? Pardon, hlasujeme elektronicky. Otváram hlasovanie o celom stanovisku. Koniec hlasovania prijaté. Ďakujeme všetkým. Týmto sme uzavreli hlasovanie. Je ešte iba 9.30. Absolvovali sme to veľmi rýchlo, mali sme veľa kompromisných návrhov. Vypočutie začína o 10. hodine. Dáme si teraz prestávku na kávu. Prosím, vráťte sa. Máme naplánované veľmi dôležité vypočutie o všeobecne dostupnom systéme zdravotnej starostlivosti. Začíname presne o 10. Tak, tak, tak,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

Dear colleagues, ladies and gentlemen, let's... Drahé kolegyne, kolegovia, dámy a páni, začníme s našim panelom, ktorý sa týka smerom k všeobecnému zdravotnému systému Cesta k dosiahnutiu cieľa udržateľného rozvoja číslo 3. Vítajte na tomto vypočutí eh, ohľadom tej témy smerom k všeobecnému zdravotnému systému Cesta GSDG3, eh, ktorú organizuje výbor DV. Norbert Hojzer sa volám a ja som poslancom za DV. Výbor pre rozvoj neustále podporoval, podpor, e, podporoval poskytovanie podpory zo strany EÚ, pokiaľ ide o tvorbu politik e, zdravotníctva na základe princípov rovnosti, kvality a smerom k posilneniu systémov zdravotnej starostlivosti, vrátanie k dostupnosti kvalifikovaného personálu, e, vrátanie zlepšenia fungovania zdravotníctva, vrátanie zabezpečovania dostupných a cenovo prístupných liekov. Takáto politika si vyžaduje koherentné, koherentnú legislatívu a je treba konať v partnerstve spolu so všetkými zainteresovanými stranami. Implementácia nových udržateľných rozvojových cieľov a osobitne cieľu SDG 3 bude musieť zohľadniť tieto všetky prvky. SDG 3 a súčasná politika EÚ v oblasti zdravotníctva, hlavne vo vzťahu k rozvíjajúcim sa krajinám, by mali byť implementované koordinovaným a synergickým spôsobom, tak aby dosah pomoci EÚ na globálne zdravotníctvo alebo systém zdravotníctva bol maximalizovaný. S týmto zreteľom sa DV rozhodlo zorganizovať vypočutie, ktoré sa bude odvieť okolo troch panelov, ktoré sa budú venovať ľudským zdrojom v zdravotníctve, financovania zdravotníctva a prístup k liekom. Každý z panelov bude moderovať poslanec, poslankyňa tohto výboru. Ja budem mať tú čest, že budem moderovať prvý panel a moja kolegyňa Elina Telšauros a Klona Sanchez budú moderovať druhý, respektíve tretí panel. Dovolte mi privítať aj našich expertov a rečníkov, ktorí zastupujú rozličné záujmy, ktoré sú v hre, pokiaľ ide o poskytovanie všeobecného zdravotnej, zdravotnej starostlivosti všeobecného charakteru v tých rozvíjacích sa krajinách. Jan Pajler, nemecký zástupca z Európskej komisie, Emanuel Lanini, talianskej mimovládky Emergency, doktor Christoph Berndt, z Globálneho fondu na boj proti AIDSu, tuberkulóze a malárii, Matthew Jewett zo Svetovej zdravotníckej organizácie, pani Hillary Joan z mimovládky Oxfam, pán Huid Lapani z mimovládky Medicine Sans Frontier, Lekári bez hraníc, pani Brian Madina eh, z GlaxoSmithKline, pán Gian Petro Fandego z Európskej komisie. Chcel by som tu pripomenúť, aby sme veľmi dôsledne rešpektovali čas, ktorý bol alokovaný na tie príhovory a na otázky. Je to kvalifikovaná téma, mám veľa expertov, vznikne veľa otázok. Ak budeme chcieť viesť plodné diskusie, tak bude nevyhnutné rešpektovať a dodržiavať ten pridelený čas a budeme musieť byť eh, koncizní v tých otázkach. Prejdeme teda teraz k prvému panelu vypočutia prvom paneli sa budeme sústrediť na dôležitosť ľudského faktora pri tvorbe silného a udržateľného systému zdravotnej starostlivosti, zabezpečenie všeobecného zdravotného pokrytia a kvalitných zdravotníckých služieb sa odvíja od viacerých faktorov, v rám, zároveň aj teda od dobre vybaveného a dobre vyškoleného zdravotníckého personálu v patričných počtoch, ktorý môže zohľadňovať a zabezpečovať potreby tej časti populácie. Pokiaľ ide o SDG 3, tak jej cieľom je zvýšiť výrazným spôsobom nábor, školenie a zachovanie týchto personálov zdravotníckého v takýchto krajinách. A budeme sa o tom baviť v tomto prvom paneli. Preto dávam slovo Janovi Pajlerovi, tým lídrovi v rámci DG DEFCO na Európskej komisii, ktorá sa zaoberá otázkou vzdelávania, zdravia a ďakujem pekne že ste tu a že budete prezentovať váš, váš materiál, máte 15 minút, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda, stené poslankyne, poslanci, dámy a páni. Ďakujem za pozvanie na tejto dôležitej diskusii ohľadom toho, ako môžeme, operáz, ako môžeme spraviť operačným ten program SDG 3. A ja sa rád vyjadrím k tomu e, prvému aspektu, ľudskému faktoru, ak ste to nazvali v rámci SDG 3. Keď sa pozrieme na SDG 3, a ja som neuviedol všetky témy, ktoré to pokrýva, ale je to mimoriadne široká agenda, oveľa širšia, ako to bolo v prípade SDG v minulosti, ale e, nejde tu len o tú šírku toho, toho rozsahu, tej pôsobnosti, ale aj ide o tie ambiciozne ciele, ktoré si kladieme, pretože na rozdiel od toho, čo sme sa dohodli na úrovni SDG, že toto by sme mali krátiť na polovicu, toto o dve tretiny, nie. Teraz máme oveľa kategorickejšie a jednoznačnejšie stanovené ciele, ktoré sme si stanovili spoločne do 2030. Čiže radi budeme znižovať úmrtie matiek 70 e, na 100 tisíc e, pôrodov, eh, bez ohľadu na to, aká je teraz miera tej eh, úmrtnosti, musíme sa vyhnúť takisto akýmkoľvek alebo ukončiť eh, výskyt smrti tých novonarodených detí alebo novorodencov, ktorým sa dá predchádzať. Takisto musíme zabezpečiť univerzálny prístup k zdravotníckým službám v oblasti sexuálneho reprodukčného zdravia. A takisto, čo nám, Európanom, leží na srdci, je dosiahnuť univerzálne pokrytie zdravotníckej starostlivosti. To si bude vyžadovať z našej strany oveľa viac investícií, ale primárne zo strany krajín, ktoré prevádzkujú tie systémy zdravotníctva a samotné SDG, a teda SDG 3, požaduje konkrétne viac financovania do zdravotníctva a lepšie je vyškolený, lepší e, zdravotnícky personál, pokiaľ ide o nábor a ich e, preškolenie, vyškolenie a pokiaľ ide o ich e, pôsobenie pokiaľ ide o tento program, ako to vyzerá, je trojrozmerný. Najskôr sa musíme pozrieť na služby, ktoré treba poskytovať. Potom ide o to, aby sa to dostalo k ľuďom, ktorí môžu mať prístup k takýmto službám. A po tretie pozrieť sa aj na ochranu, finančnú ochranu, tak aby tieto služby boli dostupné pre všetkých, aby si ich mohli dovoliť všetci. Ako je to zvyčajne, tak pokrytie niektorými službami je pomerne veľké z dôvodu populácie, ale čím sofistikovanejší je ten balík služieb, tak o to viac e, je e, prístup obmedzený a je obmedzený viac menej na, na, na tie časti populácie, ktoré majú viac prostriedkov. Čiže v rámci tej skupiny A tam musíme, musíme sa dostať od A do B, čiže do bodu, kedy sa to stáva všeobecným zdravotníc, všeobecnou zdravotníckou starostlivosťou, kedy všetci budú mať prístup k tým balíčkom zdravotnej starostlivosti, ktoré vás potom neobrhnú do chudoby, keď sa budete snažiť ich získať. Čiže pomerne ambiciozná úloha, ktorá stojí pred nami, ktorú musí implementovať. Vždy sú to samozrejme ľudia, e, zdravotníci, alebo teda ľudia v zdravotnej starostlivosti, ktorí musia riešiť celú plejadu priorit, ktorú sme my zadefinovali na globálnej úrovni a my to robíme väčšinou aj na národných úrovniach, ale je pomerne ťažké v závislosti od toho, či fungujete v rámci krajiny vysokopríjmovej a v sofistikovanom zdravotníckom systéme alebo v kontexte, ktorý je chudobný. Z dôvodu tých priorít, ktoré sme si nastavili na globálnej úrovni, tým, tým novým prvkom e, je Global Health Security, globálne e, sociál, e, teda zdravotnícke zabezpečenie, E, skončenie prenosných chorôb, e, starostlivosť o novorodencov a matky a tak ďalej. V takých pokročilejších systémoch máme špecializované agentúry, nemocnice, oddelenia, profesie, ktoré to pokrývajú a zabezpečujú. Avšak v chudobných krajinách, vo vidických oblastiach je to vždy len jedna osoba tej frontovej línii, alebo teda na ktorá, ktorá teda prichádza e, do kontaktu s takýmito problémami a ktorá musí byť e, expertom. A v rámci tej globálnej iniciatívy, ktorú sme si takto vysnívali, tak e, je to zaťarcha na jednej osobe, ktorá to musí robiť. Musíme teda zohľadniť ten pohľad osoby, ktorá to bude niesť celú, túto, celú túto, túto zodpovednosť a podporiť ich v tom, čo dokáže robiť najlepšie. Ako to EÚ realizuje? Primárne formou bilaterálnych zdravotníckých programov s tými 70 krajinami, ktorí si, ktoré si zvolili oblasť zdravotníctva ako ten primárny sektor, ale tie niektoré konkrétne programy sa snažia prostredníctvom VHO posilniť e, krajiny, a teda ich systémy, tým, že vypracujú e, systémy, ktoré podporujú existujúce zdravotníctvo a takisto riešia aj otázku e, zdravotníckých prac, pracovníkov v zdravotníctve, zamestnancov. E, je mnoho vecí, ktoré nevieme o tých, ktorí pôsobia v zdravotníctve, ale vieme, že mnohé z tých chudobných krajín e, zaznamenávajú odliv tých e, pracovníkov v zdravotníctve profesionálnych, ktorí odchádzajú preč. V Spojených štátoch 50 e, doktorov, ktorí vlastne boli vyškolení pôvodne v Nigerii, tí prešli teda do Spojených štátov. Takisto v Gane mnohí doktori, ktorí tam absolvovali vzdelanie, tak prechádzajú do Spojených štátov a to je len, sú len Spojené štáty, ešte sa nebavíme o Európe. Vidíme, aké veľké investície smerujú tieto krajiny do vzdelávania svojich zdravotníkov a potom e, nakoniec odchádzajú, takže to treba riešiť. E, spolu e, s tým VHO sa snažíme zmeniť ten brain drain na brain drain, čiže chceme zabezpečiť, aby zotrvávali a chceme, aby vo všetkých členských krajinách ktoré sa zaviazali k takémuto postupu v rámci VHO, aby tam zostávali tí doktory. A chceme zlepšiť aj zlepšiť implementáciu globálneho kodexu správania a tých zásad, ku ktorým sa zaviazali všetci účastníci. Očakávané výsledky, malo by to mať konkrétne výsledky, pokiaľ ide o krajiny, ktoré vysielajú a tých doktorov, ako je prijímajú, alebo ten personál. Pokiaľ ide o prijímajúce krajiny, tam by sme mali dosiahnuť sebestačnosť a mali by sme zvýšiť takisto aj retenciu v tých zdrojových krajinách, vypracovať bilaterálne dohody s praktickými opatreniami, ako lepšie e, riešiť migráciu, vrátanie obehovej, cirkulárnej migrácie, tak aby sa ľudia vracali do krajiny pôvodu, dokumentácia e, a vypracovanie osvedčených postupov a potom vypracovanie odporúčaní. Krajiny, ktoré sme si zvolili, e, prvom kroku, aby teda vypracovali tie údaje, aby potom tí, ktorí rozhodujú, dokázali vychádzať z takých tvrdých e, dôkazov faktov. Nigéria e, z dôvodu migrácie prichádzajú veľa sestier, Uganda viac ako tretina doktorov odchádza z dôvodu migrácie. Je to krajina, ktorá má najväčšiu medzeru, najväčší nedostatok e, z pohľadu Aha, z pohľadu toho odlivu India, to je najväčší e, zdroj e, zdravotníkov a zdravotníckého personálu, ktorí prechádza do EÚ a o ktorých teda prichádzajú. Írsko, e, pretože sa do veľkej miery spolieha na zdravotníkov, ktorí sa narodili v inej krajine. A potom Južná Afrika, pretože je to krajina, ktorá je príjemcom migrácie a zároveň aj veľkým zdrojom pre rozvíjajúci sa svet. Keď sa teda pozeráme na konkrétne údaje, ktoré vyplývajú z tohto projektu, vidíme, že Napríklad v e, štáte Kerala v Indii došlo k výraznému navýšeniu produktivnosť, e, teda produkovania odborníkov. Vidíme, že tiež vyššia miera uznania v krajinách, že je potreba vyššieho počtu odborníkov a to sa prejavuje na konkrétnych výsledkoch. A keď sa pozeráme na Ugandu, kam títo ľudia teda priamo idú, vidíme, že dve tretiny pracovníkov, teda, ktorí odchádzajú z Ugandy, odchádzajú do iných eh, afrických krajín. A najväčším príjemcom v rozvojovom svete sú USA a Európa. 11% zvyšok sveta predstavuje v podstate úplne irrelevantný faktor, čo sa týka migrácie. A na pravej strane vidíme, že aké špecializácie v chirurgickom, respektíve v lekárskom prostredí e, sa produkujú, vidíme, že tí vysoko špecializovaní odborníci v podstate nemigrujú, ostávajú vo svojich krajinách, ale tí, ktorí ešte nie sú špecializovaní všeobecní lekári, tí sú najviac vystavení možnosti odísť, žiť a pracovať do zahraničia. Teda e, toľko k podpore, k odlivu mozgov. A teraz by som Eh, chcel povedať ako si niečo k partnerstvu, ktorú máme z VHO. To sa tiež financuje eh, zo strany Luxemburska. 27 krajín eh, teraz dostáva podporu od VHO v snahe pomôcť týmto krajinám plánovať svoje vlastné strategické systémy v všeobecnom systéme zdravotnej starostlivosti a tiež efektívne plniť ciele medzinárodného partnerstva. Toľko teda tu je zoznam krajín, ktoré sú súčasťou tohto programu. Snažíme sa získať na našu stranu aj ďalšie. A teraz sa vraciam k e, tým trom dimenciám všeobecného pokrytia. Máme dobré príklady z Vietnamu. Tento projekt pomohol zvýšiť dostupnosť týchto služieb e, v regiónoch, ktoré sú odľahlejšie, ďalej Burkina Faso. Tam sa podarilo rozšíriť služby, ktoré sú k dispozícii. V Moldavsku tam sa podarilo vylepšiť finančné pokrytie služieb, ktoré sa poskytujú v tomto systéme. Teda niekoľko pozitívnych príkladov z konkrétnych krajín. Tunisko, e, tam priebieha dialog spoločnosti. Občania vďaka tomu môžu prispievať do procesu konkrétneho plánovania zdravotného systému, čo sa týka systému, financovania systému zdravotnej starostlivosti, tiež ako posilniť koordinačné a iné súvisiace opatrenia, ako aj pre presadzovanie zdravia a zdravej životnej kultúry. Ďalej Togo. Tu sa podarilo e, presadiť mnoho, pardon, Sierra Leone, tu sa podarilo e, prijať mnoho opatrení, ktoré nám môžu zabrániť v ďalšej podobnej epidémii, ako bola epidémia e, eboli. Tiež sa podarilo presadiť systém reformu systému ľudských zdrojov, ako aj sa rozvíja systém um, ehm, poskytovania informácií o zdravotnej starostlivosti. E, ďalej Togo. E, tam sa zvyšuje finančná výhodnosť e, tým, že sa podporuje priamo poradenstvo Mm, bezprostrednej blízkosti, podporuje sa aj politický dialog. Európska únia vyčlenila 1,4 milióna e, na podporu týchto krajín, pardon, 1,4 miliardy. E, my sa snažíme viesť politický dialog s miestnymi aktérmi, s týmito krajinami, aby sme hľadali také riešenia, ktoré najviac budú prospešné pre miestny systém, najmä čo sa týka posilnenia ľudských zdrojov v prípade zdravotnej starostlivosti. Toto je totiž e, chrbtovou kosťou akéhokoľvek e, úspešného systému v tejto oblasti. E, ďakujeme pekne. Ďakujeme aj za to, že ste dodržali vymedzený rečnícky čas, dokonca ste nám ušetrili dva minúty. Myslím, že sme tým získali veľmi dobrý hľad o tom, čo komisia robí v tejto oblasti. Ďalší rečník je pán Emanuele Nanini ktorý je e, koordinátorom pre humanitárne otázky z talianskej mimovládky Emergency. Niektorí poslanci e, spolu so mnou mali možnosť presvedčiť sa o vynikajúcej činnosti tejto mimovládky v priebehu cesty, e, ktorú sme absolvovali do Sierra Leone minulý rok v novembri. Ukázalo sa, že táto mimovládka Emergency s potrebnými krokmi je schopná zabrániť negatívnym aspektom, ak sa im poskytne dostatočná podpora. E, dobrý deň. Chcel by som stručne priblížiť organizáciu, ktorú tu dnes zastupujeme, Emergency. E, vznikli sme pred 20 rokmi, pričom hlavným cieľom bolo poskytovať bezplatnú, kvalitnú zdravotnú starostlivosť obetiam chudoby, vojen a nášlepných mín emergency pôsobí v sedmých krajinách na celom svete. Máme v Líbiu, eh, Strednú Africkú republiku, Afganistan, Irak, tiež v Sudáne a Stredoafrickej republike. Konkrétne tam minulý rok sme spustili operáciu eh, v priamej reakcii na krízu eboli. Už niekoľko rokov emergency sa angažuje aj v spolupráci s talianskými orgánmi v súvislosti s migračnou krízou v Taliansku. E, prístup emergency vychádza z troch hlavných zásad. Jednak rovnosť, kvalita a sociálna zodpovednosť. Snažíme sa dosahovať čo najvyššie klinické výsledky, e, pričom chceme uplatňovať transparentný, efektívny prístup riadenia a tiež chceme zamestnávať vysokokvalifikovaný personál, e, medzinárodný personál aby sme mohli prispieť k budovaniu udržateľného miestneho systému zdravotnej starostlivosti. Naša organizácia má vyslaných viac ako 270 medzinárodných odborníkov v zdravotnej um, oblasti, teda ide o technikov, zdravotnícky personál, lekárov, pričom cieľom činnosti týchto lekárov je vyškoliť viac ako 2600 E, ďalších pracovníkov, aby sme zvyšovali udržateľnosť celkového systému zdravotnej starostlivosti v dohľadnej dobe, aby sme dokázali naplniť potreby miestneho obyvateľstva. Jedna z krajín, kde sa nám podarilo dosiahnuť vysokú mieru udržateľnosti, je rozhodne Afganistan. Tam naša nemocnica, e, ktorá rieši povojnové úrazy, e, je veľmi úspešná. Už niekoľko rokov sa nám darí získať si uznanie ako špecializované centrum pre miestnych e, afgánskych lekárov a e, tiež pre e, doktorské programy ministerstva zdravotníctva. Darí sa nám tiež udržať týchto lekárov na, na mieste v našich nemocniciach. Neodchádzajú títo lekári. Potom ďalej školia ďalších mladých lekárov tiež v Afganistane možno spracovať e, v zariadení s vysokou úrovňou, e, ich motivuje ostať v krajine a neopúšťať e, krajinu, hľadať si lepšiu prácu niekde inde. Tiež poskytujeme školenie odbornú prípravu stovkám lekárov a zdravotných sestier, ktoré, ktorí pôsobia v rizikových oblastiach. Tieto odborné kurzy sú veľmi prospešné pre lekárov a zdravotnícky personál Prebiehajú totiž v samotných nemocniciach, eh, kde je k dispozícii aj eh, dostatočná miera zdravotnej starostlivosti. Teda neprebieha to niekde v umelom prostredí v triedách, ale priamo eh, v teréne, tak povediac. Jedna z najväčších víziev spomedzi krajín, s ktorou pracujeme, čo sa týka ľudských zdrojov, je Sierra Leone. Ako ste viete, Sierra Leone je krajina, kde je jedno z najnižších pomerov um, lekárov voči počtu obyvateľstva je to zhruba vychádza to iba z, na zhruba dvoch lekárov na 100 tisíc obyvateľov, teda je tam veľmi nízky počet e, disponibilných lekárov, poskytujeme e, tam rôzne e, kurzy, lekári pritom sú často nútení odchádzať do zahraničia, tam pokračujú vo svojich štúdiách a tam sa špecializujú tí lekári, ktorí ukončia svoje štúdia v zahraničí, sa veľmi zriedkavo vracajú späť do Sierra Leone veľké medzery eh, v mm, pracovnej síle v tejto oblasti eh, sa prejavili naplno eh, pred niekoľkými rokmi po vypuknutí vírusu Ebola. Sierra Leona ako krajina ako krajina, kde um, je absolútne dostatočný počet uh, lekárov k dispozícii, mala ako by na svojich pleciach uh, záchranu celého ľudstva. Ak nepomôžeme tejto krajine, tak uh, onedlho bude mať riziko na vlastnom Prahu. Nedávno sa prejednávala téma aj zdravotníckého personálu, aj v udrotilných cieľoch rozvoja a tiež na samite vo Valete pri oboch príležitostiach sa táto téma prejednávala najmä s dôrazom na to, že školenie a odborná príprava a pracovné sily musí byť prioritné a musí e, mať dostatočnú finančnú podporu. Tiež je dôležité presadzovať e, etické štandardy náboru pracovníkov a predchádzať odchodu vzdelaného personálu do zahraničia. My teda navrhujeme do budúcna najmä v oblasti financovania e, systému zdravotnej starostlivosti v týchto krajinách, aby sa zajistili dostatočné investície eh, do nielen primárneho systému zdravotníctva, ale do sekundárneho a terciárneho a tiež eh, by sa mali rozvíjať eh, učebné plány pre lekárov a zdravotnícky personál, aby sa zastavil odliv mozgov často e, využívam príklad e, sektora vzdelávania. Isté je veľmi dôležité investovať e, do základných škôl, ale tiež do univerzít. A to isté sa vzťahuje na celý systém zdravotnej starostlivosti. Je to systém, ktorý potrebuje aj primárne, ale aj sekundárne a terciárne zariadenia zdravotnej starostlivosti. Ďakujeme pekne, pán Nanini. Ďakujeme za všetky osvedčené postupy, o ktoré ste sa s nami podelili. Máme mnoho nových poznatkov o vašej mimovládke. E, nie je to otázka, ale keď e, vidím, aká je situácia v Sierra Leone a v iných krajinách, možno je situácia aj v iných krajinách podobná, videli sme, že niekedy nie je skutočná politická vôľa pracováte spolu s mimovládkami. Niekedy sú príliš zdráhaví, nevyužívajú dostatočne poznatky a vedomosti mimovládok. Je dôležité, aby sa tieto poznatky znalosti mimovládok využívali o mnoho viac na posilnenie systému zdravotnej starostlivosti. Máme teraz 15 minút na otázky a odpovede. Chcem vyzvať kolegov, aby neváhali Mm, kladli otázky našim rečníkom v prípade, že si to želajú. Pani Rivasi je prvá. Ďakujem, pán predsedajúci. Ďakujem aj e, za vystúpenie našich hostí. Chcela by som sa opýtať na niečo veľmi e, pragmatické. Hovoríte o všeobecnom systéme zdravotnej starostlivosti. Všetci sme za to, všetci sme za takýto systém, ale ako to konkrétne e, zaistiť? Máme niekoľko príkladov. E, v Gabone napríklad sú nejaké e, čiastočné platby. Môžete nám preukázať nejaký konkrétny príklad, kde by e, v ktorej krajine bol už zavedený takýto systém všeobecne dostupnej zdravotnej starostlivosti, čo môžeme teda konkrétne navrhnúť jednotlivým krajinám, aby to dosiahli ďalej. Po druhé, odliv mozgov zajtra sa chystá začiatok stretnutia AKT a v tejto súvislosti môžem povedať e, to, čo ste povedali aj vy, e, že emergency napríklad e, pomáha školiť lekárov, ale vidíme, že ľudia často očakávajú dôstojné platy. Ako chcete zabrániť ľuďom, ktorí sú vzdelaní, teda lekári, zdravotnícky personál? Mm, my máme nedostatok takýchto zdravotných pracovníkov, oni k nám preto prídu. Ja som sa napríklad oboznámila s príkladom na Seychellách, kde štát sa začal angažovať v odbornej príprave vzdelávaní e, takýchto lekárov zdravotníckého personálu. Museli ostať 5 rokov v krajine a ak neostali 5 rokov, museli splatiť a e, vrátiť e, náklady, ktoré boli vynaložené na ich vzdelávanie zo strany štátu. Toto bola motivácia ľudia by neodchádzali, by ostali na Seychellách, aby neodchádzali do USA alebo do Európy. Veľmi konkrétny príklad teda. Ďakujem. Ešte niekto chce položiť otázku? Dám teda slovo našim dvom hosťom. Ďakujem za vaše vyjadrenia. Ja som sa snažil vysvetliť vo svojej prezentácii, že systém všeobecného pokrytia zdravotnej starostlivosti je výzva pre nás všetkých a to, ako sa toho chopíme, si musíme vysporiadať najskôr v našich eh, členských štátoch tu v Európe, ale cieľom je, aby eh, celá populácia mala prístup k kvalitnej zdravotnej starostlivosti, aby neupadala do chudoby a tým do vyšších rizík. A to zahrňa tri dimenzie. Poprvé musíme zvýšiť dostupnosť e, zdravotnej starostlivosti pre celú populáciu a to konkrétne znamená pracovať aj v odľahlejších oblastiach, buď e, zemepisne odľahlejších, alebo v takých oblastiach, ktoré sú boli posunuté konfliktom e, alebo inými udalosťami. Už sme dosiahli pokrok napríklad vo Vietname. Tam Európska únia podporuje bilaterálny program s Vietnamom. Tam už sa podarilo dosiahnuť istý pokrok, podarilo sa rozšíriť tieto služby aj pre odhalejšie oblasti ďalej. Nestačí, aby celá populácia mala prístup k týmto službám, ak je tento balík príliš malý a nezahrňa iba základné služby. Aj toto sa teda musí rozšíriť. Bude si to však vyžadovať viac e, investícií, vyšší počet e, vyškoleného personálu a tiež lepší systém v dodávateľskom reťazci v verejnom obstarávaní aj na tom budeme musieť e, pracovať. Mm, to je však už trochu zložitejšie a ďalej je treťou osou je financovanie. Musíme dosiahnuť taký systém financovania, aby tieto služby boli dostupné naozaj pre všetkých, aby boli bezplatné ale musí byť celý systém aj udržateľný do budúcna, teda toto financovanie musí byť poskytnuté z nejakého zdroja. A toto všetko budeme zohľadňovať v našich eh, rokovaniach aj o agende do roku 2030. Ako to financovať? Budeme sa musieť spoliehať na miestne, národné domáce zdroje financovania aj s vedomím, eh, že 40 krajín nebude schopných financovať eh, balík základnej zdravotnej starostlivosti, aj keby chceli, aj keby zdanili všetko náleží, ako majú a ak by 15 tohto príjmu z daní z HDP minuli na takéto účely, my teda budeme eh, na tieto všetky aspekty pamätať aj v kontexte eh, programu VHO. Ja si teda myslím, že už dosahujeme isté pokroky, ale všetko sa opiera o tieto tri hlavné osy. Musíme to vnímať um, ako celok. A ďalšia vec, na ktorú sa pýtate, sa týka dilemy slobody jednotlivca, pohybovať sa voľne, hľadať si čo najlepšie e, možnosti uplatnenia vo svojom živote a zároveň je tu verejný záujem kvalifikovanej pracovnej síly v zdravotníctve alebo aj v iných sektoroch. Je veľmi zložité niekedy zosúľadiť tieto e, dva záujmy, ale domnievame sa, že um, kódexom osvedčených postupov už máme eh, vhodné nástroje na to, aby sme dávali za príklad krajiny, ktoré už eh, teda aby sme zosúladili potreby krajín, ktoré hľadajú dodatočné ľudské zdroje a tie, ktoré ich môžu poskytnúť. Máme totiž veľmi malé informácií o tom, prečo ľudia odchádzajú, prečo sa vracajú alebo prečo sa nevracajú. Toto všetko musíme poznať podrobnejšie, musíme vedieť, čo ich motivuje, aby sme to potom vedeli náležite riešiť. Krajina odchodu eh, zjavne nemôže poskytnúť možnosti špecializácie tak ako my v rozvinutých krajinách, ale musíme sa snažiť všemožne um, ponechať ľudí tam, či už je to prostredníctvo vzdelania pre ich deti, školy pre ich deti, alebo možnosťou profesionalizácie, rotácie vo svojej profesii. Odpovede však nie sú jednoduché a my na týchto otázkach neustále pracujeme. Ďakujem. Vaše otázky sú veľmi zložité. Je to globálny problém, ktorý treba riešiť globálne. Neexistujú na to jednoduché riešenia. Financovanie je celkom iste významnou súčasťou motivovania týchto lekárov, aby ostali vo svojej krajine pôvodu, ale zahrňa to aj všetky ostatné aspekty celého sektora, aby boli dostatočne kvalitné vybavené nemocnice, kde bude zaujímavé pre týchto lekárov pracovať, kde sa budú môcť rozvíjať profesionálne. Podľa mojich skúseností väčšinou títo lekári sú často veľmi frustrovaní vo svojej práci, aj keď sú vysoko kvalifikovaní, nemajú dostatočné vybavenie eh, na výkon svojej práce, tak ako by si želali a to je pre nich veľmi frustrujúce. Teda chceme im dať väčšiu moc, eh, väčšie, väčšie možnosti, ale zároveň aj vybavenie musí byť kvalitnejšie a na vyššej úrovni. Ďakujeme pekne eh, za tieto odpovede. Ak nie sú žiadne ďalšie otázky, chcel by som ešte ja doplniť jednu poznámku. Pani Rivasi eh, žiadala o výmenu osvedčených postupov. Vy ste spomenuli Vietnam, ale Vietnam nie je súčasťou 40 eh, najmenej rozvinutých krajín. Teda, ako je to s týmito 40 najmenej rozvinutými krajinami, keď sa pozeráme na krízu eboli a keď eh, sa pozeráme na to, ako reagovala Európska únia, ako reagoval celý svet predtým, než sme sa dopracovali k výsledkom v Európe, Kuba už e, stihla vyslať tisíc lekárov do postihnutých oblastí v Afrike. Majú teda množstvo skúseností, najmä v tých najnižších úrovniach odbornej prípravy. Bola by tu podľa vás možnosť spolupracovať s Kubou? Možno je to trošku zvláštna myšlienka, ale mm, v tejto chvíli sa napríklad pracuje na e, dohode EU-Kuba. Možno táto dohoda by mohla zahrňať aj výmenu poznatkov a skúseností eh, medzi Kubou a EÚ. Kuba má totiž eh, eh, veľmi dobrú povesť v tejto oblasti. Čo hovoríte na tento možno trochu nezvyčajný návrh? Yeah, uh, well, um, uh, I, I agree that... Súhlasím, že systém zdravotníctva v Kube je celo veľmi efektívny, aj taký uh, vyvážený a takisto Ehm, produkuje, tak povediať, kvalitných zdravotníkov, ktorí v minulosti aj v súčasnosti poskytujú e, kvalitné zdravotnícke služby aj e, v Afrike, v južnej časti Afriky napríklad, a takisto aj keď sú nejaké núdzové situácie v západnej Afrike, tak takisto tam pomáhali. Vítame túto spoluprácu, ktorá prebieha medzi Kubancami a krajinami, ktoré e, využívajú týchto ľudí ale musíme to nastaviť tak, aby tí ľudia, ktorí teraz sa spoliehajú na kubanskú pomoc, sa stali v skutočnosti e, od tejto pomoci nezávislými, aby nevyužívali týchto ľudí, ale aby sa e, sami dokázali školiť, aby tie zdroje e, dokázali vygenerovať lokálne. To je náš cieľ a k týmto smerom sa chceme uberať a príklad e, Kuby rozhodne teda v tomto zmysle chceme e, využiť. So, other questions on, or comments? Sú nejaké otázky k tomuto alebo pripomienky? Ak nie, tak e, tento prvý panel môžeme teraz včas uzavrieť. Ďakujem kolegom za diskusiu. Ja myslím, že teraz už treba pokračovať eh, s ďalším bodom.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 tému o financovanie zdravotníctva po konferencii v Addis Abibe a úloha Európskej únie. Volám sa Telen Socharus. Som členka výboru DV za skupinu ECR a chcem sa poďakovať kolegom e, v skupine EPP, ktorí prijali môj návrh, pokiaľ ide o organizáciu tohto verejného vypočutia a za to tiež, že podporili túto predstavu a takisto ďakujem výboru DV za to, že akceptovali tento návrh, čo si veľmi cením. Dámy a páni, náš e, výbor veľmi citlivo vníma otázku financovania zdravotníctva, je to pre nás veľká priorita. DV pripravilo správu pre financovanie rozvoja, čo je dokument, ktorý bol v roku 2015 na plenárke prijatý a tak sme sa aktívne zúčastnili na konferencii ADIS Addis ABB k tejto téme. Výbor DV eh, vždy žiadal, aby aspoň 20 rozvojovej pomoci bol eh, venovaný takým sociálnym eh, službám, ako napríklad zdravotníctvo alebo školstvo, a teda, že financovanie zdravotníctva by malo splňať isté ciele najmä pokiaľ ide o e, inkluzívnosť, e, dostupnosť, e, pokrytie a tak ďalej. Boli dosiahnuté isté pokroky vo viacerých oblastiach zdravotníctva, napríklad tým, že sa výrazne koordinujú rôzne politiky, mechanizmy pomoci a donory. Teraz by som chcela ešte povedať, ako mám ja osobnú skúsenosť, pokiaľ ide o prácu v najmenej rozvinutých krajinách. E, ako lekárka som tam pracovala 30 rokov v rôznych častiach e, sveta, ako teda dobrovoľníčka. A chcem vám povedať, že dopracovala som sa k záverom na základe všetkých týchto skúseností, že ak chcete mať dobrý univerzálny systém zdravotníctva, ak vám má fungovať, treba najprv vylepšiť e, systém primárneho zdravotníctva, najmä v rurálnych oblastiach týchto krajín. A samozrejme takisto potrebujeme malé lekárske strediska, ktoré, sú, ktoré sa všade nachádzajú vo všetkých regiónoch. Potrebujeme dobré e, porodné asistentky, e, sestričky, lekárov a musíme tak povediať mať takú masovú produkciu E, všeobecných lekárov, ktorí dokážu napríklad e, e, zastaviť krvácanie alebo spraviť císarský rez alebo používať bežný analýzer krvi. Nepotrebujeme hneď chirurgov, neviem akých kvalifikovaných na to, aby takéto veci sa dali robiť všade. Potrebujeme ľudí, ktorí môžu pracovať v rámci primitívnych podmienok a preto musíme modifikovať aj vzdelávanie medikov, aby sme teda pokryli aj podmienky tretieho sveta a práve preto potrebujeme financie a práve preto tu máme troch odborníkov, ktorí budú prezentovať otázku z ich pohľadu. Máme tu doktora Kristofa Bena z Globálneho fondu, ktorý, teda z Globálneho fondu na boj proti aj tuberkulóze a malárii. Potom Matthew Jewitt eh, zo Svetovej zdravotníckej organizácie a takisto pani Hillary John z mimovládky Oxfam. Začali by sme s pánom Benom, ktorý vystúpi eh, počas 15 eh, minút. Nech sa páči. Ďakujem pekne. Nie je to často, že na výbore vystupujem, kde je predseda alebo predsedajúci človek, ktorý má toľko praktických skúseností v živote v tejto oblasti. Naozaj ma to teší, že máte takéto bohaté skúsenosti. Je to veľmi príjemný pocit počuť to. A ďakujem, že ste ma e, pozvali na túto dôležitú diskusiu. Mám pár pripomienok, e, pokiaľ ide o financovanie zdravotníctva. Za posledných 15 rokov sme videli bezprecedentný nárast financovania globálneho zdravotníctva. Najmä to pochádza e, z oficiálnej rozvojovej pomoci. Tam došlo k štvornásobnému narastu za relatívne krátky čas a e, povedal by som, že to sú veľmi dobré investície. Predtým bol nedostatok investícií do zdravotníctva v predchádzajúcich ročiach a tie ten nárast naozaj viedol k dobrým výsledkom, napríklad pokiaľ je o pokrok v oblasti eh, milniových rozvojových cieľov. A teraz je otázka, ako s tým pokrokom eh, to bude vyzerať do budúcna, pretože vyzerá to, že miera rozvojovej pomoci pre zdravotníctvo sa ďalej výrazne zvyšovať nebude, buď sa to bude skôr stabilizovať, alebo dokonca aj to pôjde nižšie v rámci tých hodnôt. A vidíme, že za posledných pár rokov už sa naozaj dosahuje istú stabilnú hodnotu a preto sa treba sústredovať ešte viac na domáce financovanie zdravotníctva, príspevky súkromného sektoru, spolupráca, príspevky súkromných e, investorov, inovatívnych e, finančných nástrojov. A takisto treba sa pozrieť aj na to, akým spôsobom sa využívajú tieto finančné zdroje, ktoré sú v dispozícii e, v oblasti globálneho zdravotníctva. A takisto sa môžeme pozrieť na financovania, na, na ten summit financovania v zdravotníctve, ktorý sa uskutočnil v Addis e, Abebe v Etiópii. A keď sa pozrite na výsledky e, z tej konferencie, e, tak bola tam dohoda, pokiaľ ide najmä o súkromný sektor, ale aj o iné témy. A ako Svetová zdravotnícká organizácia už ukázala, približne tri štvrtiny zdrojov pre globálne zdravotníctvo idú do nízkoprímových e, krajín, teda tí, ktoré sú v nízkoprímových, e, nízkoprímových krajinách, sú zo súkromných zdrojov a jedna štvrtina e, zo medzinárodných zdrojov. A keď sa pozrite na konkrétny mandát Globálneho fondu na podporu krajín, pokiaľ ide implementáciu programov na boj proti AIDS, tuberkulóze a malárii, tak vidíte tam toto, tento zaujímavý tento zaujímavý e, pomer v prípade AIDSu a v prípade tuberkulózy už dve tretiny zdrojov prichádzajú z domácich e, zdrojov teda a ten zvyšok je medzinárodného pôvodu a náš náš e, pomer je vyšší v prípade tuberkulózy a trochu nižší v prípade AIDSu. Ale tá, pokiaľ ide o maláriu, tam je to odlišná situácia. Malária sa koncentruje naozaj v najchudobnejších krajinách sveta a tam miera domácich zdrojov je iba 30%, pričom 40% všetkých zdrojov pochádzajú z globálneho fondu pre programy pre malé na celom svete. A globálny fond ten sa sústreďuje na podporu krajín, ktoré sa budú snažiť zvyšovať svoje vlastné zdroje pre zdravotníctvo. Niekedy to je cez miestne rozpočty, niekedy to je cez inovatívne schémy. A my sa snažíme nejakým spôsobom pakovo využiť naše vlastné príspevky, pretože my predstavujeme istú časť, e, e, alebo takto robíme príspevky do istej miery podmienené aj e, domácimi investíciami v týchto oblastiach. Potom facilitujeme technickú podporu vo viacerých krajinách, pokiaľ ide o to, ako oni môžu zvýšiť domáce financie. Takisto robíme aj poradenstvo, pokiaľ ide o zvyšovanie domáceho financovania zdravotníctva e, a úzko spolupracujeme napríklad s Africkou úniou a aj niektorými e, konkrétnymi vládami. A práve Africká únia e, veľmi zdôrazňuje túto spoločnú zodpovednosť a zvyšovanie financovania zdravotníctva. Keď sa pozrite na to, čo my voláme takou koinvestíciou zo strany krajín v rámci globálneho fondu, tak vidíte, že tam došlo alebo dochádza k výraznému nárastu, pokiaľ ide o domáce financovanie za obdobie 2015 až 2017. Doteraz sme videli naraz o 41%, to je približne 5,9 miliard dolárov zo stran alebo z krajín, eh, ktoré teda poskytli eh, svoje eh, dokumenty globálnemu fondu, kde teda jasne píšia, píšu, že zvyšujú svoje vlastné zdroje. To je jasný príklad pokroku podľa mňa. Dávam dva príklady špecifických krajín, ktoré zaznamenávajú konkrétne nárasty e, v tejto oblasti. Napríklad máme tu Filipíny, tam zaviedli špeciálnu daň z alkoholu cigaret, takú hriešnú daň alebo daň z hriechu v úvodzovkách a túto daň využívajú na to, aby investovali veci do zdravotníctva. To je podľa mňa zaujímavý e, nápad, pretože má to pozitívny dopad na zdravie ako také, tým, že sa takto znižuje E, spotreba alkoholu a cigariet a zároveň sa mobilizujú zdroje pre zdravotníctvo. Takže to je taký veľmi zaujímavý spôsob, ako, ako postupovať. A potom ďalší dobrý príklad je Mozambik. Tam sa tiež výrazne zvyšuje, e, zvyšujú domáce, zvyšujú domáce financovanie prostredníctvom získavania príjmov a cez dáne. Keď sa pozrieme na súkromný sektor, ktorý je často predmetom diskusie ako potenciálne riešenie a je viacero diskusie alebo sekcií, kde bol prizvaný aj súkromný sektor a kde sa vyjadroval, ja by som ponúkol troška taký diferencovaný pohľad, pretože tento fond na jednej strane úzko spolupracuje so súkromným sektorom e, mnohými spôsobmi, ale takisto by som nastavil tak povedať reálne očakávanie od toho, alebo tak pokiaľ je o to, čo môže skutočne prispieť eh, súkromný sektor. My rozdeľujeme úlohu eh, súkromného sektora na štyri oblasti. Naozaj poprvé ide o mobilizáciu zdrojov a niektoré programy poskytujú zdroje pre zdravotníctvo. Eh, ten Global Fund pred desiatimi rokmi zaviedol govore, takú marketingovú kampaň, ktorá sa podarilo zmobilizovať asi 300 miliónov dolárov Viac ako 60 e, korporácií sa zúčastňuje tohto programu, takže je to úspešné. Ale zároveň aj toto má skôr takú doplnkovú úlohu, pokiaľ ide o zdroje, ktoré dostávame z verejného sektora. A naozaj si myslím, že súkromný alebo korporátny sektor, respektíve nadácie, poskytnú viac vo forme doplnkových príspevkov k financovaniu zdravotnej starostlivosti, ale dá sa očakávať viac zo strany zdravot, e, súkromného sektora ako len financovanie. My sa pozeráme na súkromný sektor ako zdroj inovácií a vyzývame e, korporácie, aby poskytli svoje konkrétne zručnosti v rámci implementácie tých programov, aby ich zefektívnili a často aj spravili ich účelnejšími, ale takisto aj pokiaľ ide o riešenie otázok, ako je e, riadenie dodávateľského reťazca a takisto obstarávania a tak ďalej. A myslím si, že tam môžu e, zmysluplne prispievať aj súkromný sektor. Takisto sa zaoberáme otázkami inovatívneho financovania. Tam vám poskytnem pár príkladov za chvíľu. To môže byť zaujímavé, dôležité, ale len doplnkové a myslím si, že treba si to spájať s reálnymi očakávaniami, pokiaľ ide o zdroje, ktoré sa dajú takouto formou generovať cez inovatívne financovanie. Súkromný sektor môže zohrávať dôležitú úlohu aj v rámci advokácie a riadenia správy, governance na globálnej úrovni, ako aj na úrovni krajiny. E, možno nevidíte podrobne, čo je na tomto diagrame, ale to je len na znázorne nevytvorili sme taký inovačný hub, kde zlučujeme viacero korporácií, spoločností z dôvodu ich e, zručností a ich schopností a ich e, vybavenia, a tie môžu veľmi pomôcť vo viacerých programoch, ktoré realizujeme. Niekoľko pripomienok k nástrojom inovatívneho financovania, je ich viacero. To sú e, dlhopisy sociálneho dopadu. To je typ financovania, kde prizviete investorov a niekedy potrebujete to naviazať do nejaké výsledky, e, väčšinou sa to deje v krajinách so strednými príjmami, ktoré sa snažia odpojiť od tej medzinárodnej podpory a tým sa je to javí byť pomerne zaujímavé takýto spôsob financovania. Takúto schému realizujeme v Južnej Afrike napríklad. Potom sú tu modely zlučených financií, kde zlučujete grant, eh, napríklad Global Fund a iných a rozvojové banky, ktoré poskytujú eh, koncesované úvery ktoré neboli príliš atraktívne v minulosti pre nízkopríjmové a stredne príjmové krajiny, ale ak ich dáte dohromady, tak sa stávajú atraktívnym balíkom pre tieto krajiny a mohli by potom potenciálne mobilizovať značné zdroje pre globálne zdravotné, zdravotníctvo. Vo viacerých krajinách e, sme implementovali tzv. swapy, e, dlhové swapy, kde istá časť dlhu je zrušená e, a na ako protistrana je tam vlastne investícia zo strany tej krajiny. Je to relevantnejšie v prípade stredoprímových krajín a je tam viac zaujímavých príkladov, ako funguje takýto spôsob, debt swap. Teraz v krátkosti, ako Global Fund prezentuje alebo predkladá eh, svoju požiadavku na piaté doplnenie pre globálny fond, ktorý prebieha v tej, v tomto kontexte, lebo vidíme, že aj to financovanie je vo forme také katalytickej funkcie, katalizátora, kde pákovým spôsobom využíva zdroje iných. Keď my teda predkladáme žiadosť o doplnenie, nazývame to investičný prípad, to sme predkladali 3 mesiace dozadu v Japonsku, pozrieme sa najskôr na plány VHO, VHO a iných, pokiaľ ide o zastavenie tuberkulózy, HIV, malárie. Čiže pozeráme sa na ostatných, ako to nastavujú a ako sa chystajú čo najefektívnejšie riešiť tieto choroby. Z toho dostanete číslo, nám vyšlo 130 miliard počas troch rokov. Nie všetky krajiny sú oprávnené čerpať peniaze z tohto fondu. Keď to zredukujete, tak dostanete asi 1097 miliard, ktoré počas ďalších troch rokov majú smerovať do krajín oprávnených. Takéto množstvo nedokáže samozrejme poskytnúť organizácia typu Global Fund, Väčšina by opäť pochádzala z domácich zdrojov financovania a potom e, ďalšie z viacnásobných e, od viacnásobných e, alebo viacnásobných donorov. My sme požiadali o značnú čiastku v rámci tohto doplnenia počas ďalších troch rokov. Ide o 13 miliard konkrétne, ale je to pomerne malá čiastka v porovnaní s tou celkovou potrebou 97 miliard. Ak to ale účinne použijete, tak môžete pakovo zvýšiť domáce financovanie a financovanie zo strany iných organizácií, tak aby sme spoločne sa dostali na úroveň 80 pokrytia finančného, pokiaľ ide o to všeobecné zdravotníctvo alebo zdravotnícky systém. To je to, čo predkladáme smerom k našim donorom, keď žiadame o doplnenie. My hovoríme, že takto dokážeme 8 miliónov životov ochrániť, zabrániť 300 miliónov infekciám a zabezpečiť takým pákovým efektom výrazné zvýšenie pôvodných zdrojov a nakoniec dovolte mi vyjadriť vďaku osobitne Európskej komisii. E, pán komisár Mimica pred dvoma týždňami e, ohlásil príspevok zo strany Európskej komisie, pokiaľ ide o tento, toto piaté doplnenie zdrojov v Bruseli, ide o zvýšenie 27, o 27% v porovnaní s predchádzajúcim doplnením zdrojov a sme mimoriadne vďační Európskej komisii a pánovi Mimicovi a jeho celému týmu, ale aj všetkým, ktorí k tomu prispeli a samozrejme tam patrí aj Európsky parlament, pretože bez, bez podpory parlamentu by bolo veľmi ťažké schváliť takéto obnosy. Takže ďakujem celej únii a Európskej komisii, ktoré boli kľúčovým partnerom Global Fund od e, zriadenia fondu v roku 2002 asi 50 všetkých zdrojov pochádza z členských krajín Európskej únie a od Európskej komisie a naozaj si ceníme, že takýto silný signál podpory prichádza na začiatku súčasnej aktivity, kde navyšujeme zdroje alebo chceme doplniť zdroje. Dovolte mi nakoniec zacitovať od Andrasa Titena, eh, Deltona, ktorý získal Nobelovú cenu za ekonomiku minulý rok a ktorého často citujú, keď ľudia hovoria o prospechu alebo o výhode alebo nevýhode eh, rozvojovej pomoci a on uviedol vo svojej knihe Great Escape, život je teraz lepší ako kedykoľvek predtým E, viac bohatých ľudí a menej ľudí žije e, v podmienkach veľkej chudoby. Životy sú dlhšie a rodičia už nie sú svetkami, ako ich deti zomierajú. Zo všetkých vecí, ktoré robia život hodným žitia, tak tie roky, ktoré človek získa navyše, tak tie sú určite tie najcennejšie. Ďakujem pekne. Well, ladies and gentlemen, you're... E, dámy a páni, chápete, že slovo replenishment alebo doplnenie sa úzko viaže na Global Fund. Chcel by som pogratulovať, chcel by som pogratulovať pánovi doktorovi Benovi k skvelej prezentácii a samozrejme vyjadriť ocenenie tej práce, ktorú robia, ktorú robí Global Fund celosvetovo. Vidíme, že financovanie zdravotníckých služieb a vytvorenie fungujúcich systémov zdravotníctva a zvýšenie samozrejme kapacít e, jednotlivých krajín sú tými základnými stavebnými kameňmi, základnými predpokladmi, ako ukončiť ten e, začarovaný kruh chudoby, smrti, nedostatočného rozvoja, opäť smrti a opäť toho začarovaného kruhu. Ďakujem, pán doktor Ben. A teraz e, Pán Joet, ďakujem, že ste prijali pozvanie. a Nech sa páči. Ďakujem pekne. Dobrý deň. 8 minút, ja som predpoklad 10, tak to zrýchlim. Takže rýchle. Eh, hlavné posolstvo zo stretnutia Vadis, eh, kolega ju už spomínal veľmi rýchle. Najskôr eh, tá všeobecnosť, univerzalita, nič nové to sa ľahko konštatuje, ale ťažšie sa to realizuje, ale ako aspirácia je to dôležité. Je dôležité silno sa zaviazať k tomuto cieľu. Takisto silný záväzok e, od medzinárodného spoločenstva podporiť takúto agendu, takýto program, pričom sa sústredíme aj na potrebu posilniť e, domáce financovanie v príjmateľských krajinách. Pokiaľ ide o dôležitosť verejného financovania, na to, aby sme zabezpečili pokrok e, vo veci UHC, to je nevyhnutné vo veci toho všeobecného zdravotného systému. To budú tie hlavné posolstva v mojej krátkej prezentácii a je tu veľký potenciál niektoré veci nesprávne pochopiť. Keď hovoríme o verejnom financovaní, naozaj sa sústredíme na to, že či osoba, keď ide do nejakého zdravotníckého strediska, zariadenia, či musí platiť alebo nie. Ak áno, tak vtedy to vnímame ako súkromné financovanie, ak nie, tak máme tendenciu povedať, že je to kryté verejnými financiami, e, formou architektúry, ktorá je za tým, peniaze, ktoré tam tečú cez Global Fund alebo cez súkromné podniky, spoločnosti, e, vládam alebo do programov, za ktoré ľudia nemusia platiť, tak tie by sme nazývali verejné. K tomu sa vrátim, ale myslím si, že to je to, to ústredné posolstvo, pokiaľ ide o agendu zavádzania všeobecného zdravotného systému. Pokiaľ ide o posilnenie tých systémov zdravotnej starostlivosti, to sú slova, ktoré používame stále, treba si pripomenúť, že posledný rok sa týkal eboli, teraz hovoríme o Zika, bude to niečo iné. Nie ide o naháňanie jednotlivých chorôb, ide o robustnejší, pružnejší systém zdravotníctva. Niekedy je troška abstraktné to nastavenie, ako to spraviť. Každopádne ten, to správne zacielenie nášho uvažovania a našej práce správa o stave zdravia za rok 2010 eh, celosvetového zdravia, tak to bolo veľmi ilustratívne, ako to vyzerá a skutočne to zvyšilo profil eh, toho všeobecného zdravotného systému a aj spôsobu, ako k tomu môže prispieť financovanie. Eh, už tam boli spomenuté tie jednotlivé rozmery, ako zabezpečiť poskytnutie služieb a za pokrytie tými financiami my musíme v prvom rade e, zastaviť alebo zrušiť tú medzeru medzi tými potrebami, ktoré existujú a zároveň zabezpečiť, že ľudia nebudú mať e, finančné ťažkosti, keď budú chcieť pristupovať k zdravotnej starostlivosti. Nie je to nejaká novinka. Za 10-15 e, posledných rokov sme skutočne vytvorili veľa dôkazov, ktoré sa týkajú tejto tézy tzv. finančnej ochrany. A teraz je to skutočnou súčasťou nášho programu. Čo musí nastať? je veľa vecí, ale samozrejme v širšom kontexte dve veci musia nastať. Potrebujem viac peňazí do zdravotníctva, konkrétne nielen viac peňazí ako také, ale veľa viac verejných prostriedkov, verejných peňazí. Áno, k tomu sa budem zase a znova vrácať, ale nejde len o to, že tí chudobnejší budú žiadať viac peňazí. Táto správa veľmi silne kladie dôraz e, na zabezpečenie zlepšení a účinnosti, že využijeme maximálne tie peniaze, ktoré sú vynakladané. Opäť to sa zdá byť samozrejme, ale je dôležité eh, dať to do rovnováhy. Teda ten, ten prvý bod, kde hovoríme, že potrebujeme viac peniazy, to sa ľahko konštatuje a treba to dať do rovnováhy s druhým bodom. Treba zvýšiť účinnosť systémov zdravotnej starostlivosti a to podľa mňa je najlepší spôsob, ako dostať viac peniazy, teda ukázať, že ako zlepšujete vynakladanie tých existujúcich prostriedkov Ďalej otázka e, verejné versus súkromné e, silné politické záväzky. E, ak to myslíme vážne s všeobecným zdravotným systémom, tak musíme znížiť rozsah alebo mieru, do aké sa tie systémy zdravotníctva spoliehajú na súkromné financovanie, na platby v hotovosti, ktoré musia ľudia realizovať v princípe, keď chcú mať prístup k potrebnej zdravotnej starostlivosti. Prečo je to? zlé, lebo to má väčšinou negatívny dopad na rozhodnutie ľudí, či sa vôbec e, rozhodnú vyhľadať nejakú zdravotnú starostlivosť a potom s tým súvisia aj finančné ťažkosti, do ktorých sa môžu dostať e, v snahe mať takúto zdravotnú starostlivosť. Túto sú e, sumy, ktoré vynakladajú krajiny v súčasnosti, je to v dolároch amerických, ťažko povedať, koľko by sa malo vynakladať. E, asi 86 dolarov, 86 e, dolarov na osobu. Dal som to na 100 dolarov, som to zaokrúhlil. Vidíme, že väčšina krajín míňa menej. To nie je novinka. Toto sú celkové náklady na zdravotný, zdravotnú starostlivosť. Ak to rozdelíme, tak tá oranžová časť e, je časť financovaná verejne, verejnými zdrojmi Mm, tie ostatné krivky znázorňujú verejné výdavky. Vidíme teda, že mnoho krajín e, sa ešte stále príliš spolieha na súkromné formy financovania. Musíme to otočiť, aby sa systémy zdravotnej starostlivosti neopierali o súkromné zdroje financovania, ale o verejné zdroje. Tu sú zhrnuté aj domáce zdroje, aj externé, najexternejšie formy financovania. Nebudem toto podrobne rozoberať, znázorňuje to, do akej miery e, sa mnohé krajiny ešte stále dosť výrazne opierajú o externé formy financovania, aj keď, ako ste už vy uviedli, nemali by sme zabúdať, že aj keď e, v krajinách, ktoré sú tzv. vysoko e, závislé, ešte stále rozpočetné zdravotníctvo predstavuje najvyššie mm, podiely z verejných výdavkov a aj tu sa musíme postarať o to, aby tieto peniaze boli využité čo najefektívnejšie Áno, veľká pozornosť sa venuje v súčasnosti inovatívnym zdrojom financovania, alkohol a tabak. Tieto zdroje financovania môžu byť užitočným doplnkom, ak sa teda osobitne vyhodnotí, či príjmy z týchto zdrojov budú účlovo viazané na sektor zdravotníctva alebo nie. Tabak a alkohol majú priamy pozitívny vplyv na eh, zdravia na zdravie. Nejde tu však um, iba o zdravie, uh, keď sa pozeráme na verejné uh, zdroje financovania, uh, vnímame to tak všeobecnejšie, aby sa zlepšila fiskálna sila a fiskálny postoj krajín a nie dá sa to nejako všeobecne napraviť. Um, ďalšia dôležitá téma, to vidíme v krajinách ako je napríklad Tajsko, Turecko, Mexiko, ktoré urobili obrovský skok k všeobecnému pokrytiu zdravotnej starostlivosti začali vnímať e, zdravo, zdravie ako naozaj prioritu nielen politicky, ale aj e, v rozpočte. Nedá sa e, jednoznačne tvrdiť, koľko by krajina mala vyčleniť. Ešte stále sa opierame o tých 15 spomenutých vo vyhlásení. Vidíme, že mnoho krajín s nízkym príjmom ešte stále vymedzuje o mnoho menej než týchto 15 na zdravie. Je tu teda ešte veľa čo zlepšovať aby krajiny začali vnímať prioritnejšie sektor zdravia, ak im naozaj záleží na takomto všeobecný dostupnosti systéme zdravotnej starostlivosti. Togo napríklad, ak by sme odhliadli od externého financovania, vyšlo by, že zhruba iba 5 svojich domácich zdrojov je vyčlenených na zdravotníctvo. A sú teda veľmi vzdialení od 15-percentného cieľa tieto prostriedky, aby sa efektívnejšie vynaložili, Vidíme, že všetky krajiny chcú dosiahnuť túto úroveň všeobecne dostupného systému zdravotnej starostlivosti, ale ide tu o niečo viac. V niektorých krajinách už vidíme konkrétne zmeny k takémuto systému. Už som spomenul niektoré konkrétne krajiny, ale v iných krajinách naozaj ide iba o prázdne vyhlásenia zatiaľ. A to že sa krajina chce o to snažiť slovne, neznamená to, že by sa to automaticky prejavilo aj v ich činoch a rozhodnutiach. Čile je to krajina s vysokým príjmom, Moldavsko je so stredne vysokým príjmom. E, obe tieto krajiny sú však relevantné. Obe tieto krajiny totiž vytvorili minimálne úrovne záruk a pristupujú dosť mierne k tomu, čo zahrňajú do týchto záruk a to je podľa mňa rozumné. Keď teda hovoríme o všeobecne dostupnom e, systéme, neznamená to, že krajina musí e, poskytovať všetky služby všetkým. Isté, že toto je ten e, konečný cieľ, ale z praktického hľadiska sa musíme snažiť napríklad zadefinovať, ktoré služby zdravotníckej starostlivosti sú najpodstatnejšie a ktoré vrstvy obyvateľstva by mali mať prístup k týmto konkrétnym základným službám a tým by krajiny mohli začať. V mnohých krajinách to nie je k dispozícii ani táto minimálna úroveň. Prísľuby sú príliš veľké a činy chýbajú. Mm, čo sa týka konkrétnych aspektov posilnenia eh, systému zdravotnej starostlivosti eh, až na ceste k úplnému poskytnutiu eh, všeobecne dostupného systému zdravotnej starostlivosti, ešte stále je mnoho otvorených bodov. Ukazovatele na úrovni udržateľných eh, mileniových eh, cieľov, eh, konkrétne vo finančných aspektoch, ukazuje sa, že zatiaľ nebol zaznamenaný výrazný pokrok. O tomto sa ešte bude teda rokovať, o tomto menovom ukazovatele. Ukazovateľi koncom tohto mesiaca by malo prebehnúť zasadnutie v Mexiku. Na poslednej stránke je iba súhrn, tak to nebudem popisovať. Boli ste pripravené 10 minút. Blahoželám vám k tomu, že ste to zvládli za 8 minút. Vaša prezentácia bola veľmi zaujímavá. Teraz mm, by som dala slovo pani Hilary Žan, ktorá zastupuje mimovládku. Som nech sa páči. Ďakujem. E, ďakujem, pani predsedajúca, ďakujem aj výboru za to, že ste nás pozvali. E, vystupujem tu v mene neformálnej skupiny, ktorá sa venuje aspektom globálneho zdravia. Ako už povedali predrečníci, ja by som sa chcela pozrieť na udalosti z posledných rokov z agendy z Addis Abeby a tiež z agendy do roku 2030 tiež sa pozriem na niektoré stoky trošku odlišne. My vidíme, že tu došlo k výraznému posunu od eh, medzinárodnej zodpovednosti k domácej zodpovednosti jednotlivých krajín a zároveň tu došlo k posunu od verejnej k súkromnej forme zodpovednosti financovania tejto agendy do roku 2030. Napríklad sa kladie väčší dôraz eh, na nástroje pomoci pri pakovaní. Zdá sa, že sa trošku zmiernili vyjadrenia v politickej sfére. Ak teda Európska únia chce naozaj plniť a podporovať partnerské krajiny v plnení e, tohto cieľa o zdraví, okrem e, toho, že sa musia podporovať domáce zdroje, musí sa cvičiť miera domácej zodpovednosti. Európska únia tiež musí zajistiť dostatočnú politickú podporu aj v globálnej mobilizácii. Medzinárodné verejné financovanie totiž bude e, veľmi podstatné vo financovaní tohto cieľa udržateľného rozvoja. E, dosiahnutie takéhoto všeobecne dostupného systému znamená, že všetci spoločnosti musia mať dispozícii e, k službám, ktoré potrebujú bez toho, aby boli vystavení chudobe alebo ťažkostiam. Z našej skúsenosti vieme, že ľudia v rozvojových krajinách nemajú prístup k zdravotnej starostlivosti, pretože často musia platiť užívateľské poplatky. A tento nedostatok prístupu spôsobuje nerovnosť medzi tými, ktorí si to môžu dovoliť a tými, ktorí si to nemôžu dovoliť. Často sú to pritom tí najodkázanejší a preto je potrebné podporovať e, dostatočne silný systém verejného e, zdravotníctva a tým by sa predchádzalo aj pred e, aj sociálnemu vylúčovaniu. Netýka sa to totiž len konkrétne tohto cieľa. Prevencia je lacnejšia a zdravšia ako náprava. Ak napríklad bude k dispozícii pitná voda a čistá voda, nebude riziko hnačiek. A tiež, ak sa vyliči napríklad mierna forma kašla, tak sa nerozvinie tento kašel do zápalu plúc. Mnoho z týchto vecí sa však nedá vyriešiť len technicky. V mnohých chudobných rozvojových krajinách chýbajú príslušníci zdravotníckého personálu, ktorí by boli dostatočne vyškolení, teda aj do ľudských zdrojov je potrebné investovať. A všeobecný systém zdravotnej starostlivosti je dostupný, ale ako? Zdaňovanie je najväčším, najudržateľnejším a najväčším Eh, spolahlivejším zdrojom financovania domáce zdroje eh, na rozdiel od externých zdrojov. Národná vláda sama nie je obmedzená žiadnymi externými podmienkami. Čoraz viac krajín buduje eh, takýto všeobecný systém financovania, ktorý má za cieľ vytvorenie takéhoto systému namiesto užívateľských poplatkov v týchto krajinách e, sa investuje do podpory zdravotníctva e, z zdaňovania. Ako teda Európska únia môže pomôcť? Poprvé, môže podporiť partnerské krajiny, aby sa rozvíjali progresívne systémy zdaňovania. Doteraz sa Európska únia sústredovala e, na efektívnosť, teda na množstvo daní, ktoré boli vybraté, ale nie na efektívnosť využívania týchto prostriedkov. Európska únia môže pomôcť eh, v forme poradenstva, tiež eh, môže pomôcť budovať progresívne systémy zdaňovania, tak aby tí, ktorí viac zarábajú, aby viac prispievali eh, vo forme daní a tiež napríklad mm, by sa mali uprednostniť progresívnejšie formy danie a nie napríklad DPH. Ďalej osvetové kampane, aby sme vysvetli prečo dane a transparentnosť a súvislosť medzi výberom ziskov financovanie verejných služieb je Dôležitá Európska únia tiež musí podporovať národných eh, a zahraničných partnerov, eh, aby boli za takéto kroky a tiež eh, musí podporovať aj radovú rovnosť. Ďalej medzinárodné štúdie na analýzu takéhoto systému, ako aj na posilnenie fiskálneho prostredia rozvojové krajiny sú príliš vystavené regresívnym e, druhom zdaňovania, napríklad e, prostredstvom ropy. Nedávny pokles cien komodít e, vystavil riziku krajín, najmä tých, ktorých sú zmeniť svoj štatút príjmu. Tieto krajiny musia mať udržateľnejšie formy E, daňových príjmov e, z domácich zdrojov, e, ale aj zo strany nadálených podnikov, aby bolo možné financovať ich verejné služby a tiež, aby bolo možné podporovať investície do týchto sektorov a aby nedochádzalo k úniku kapitálu. Konkrétna pozornosť by sa mala venovať úniku daňové povinnosti na úrovni firiem. To je o mnoho väčší problém v tých rozvojových krajinách než vo väčších krajinách v rozvinutých krajinách eh, podľa odhadov až 100 miliárd dolárov sa takto stratí. To je 2,5 násobne viac, eh, než všetky eh, podsaharskej Afriky investovali do systému zdravotníctva v roku 2011. Firmy, ktoré umelo presúvajú svoju daňovú povinnosť do daňových rajov, nedeklarujú skutočne svoju činnosť v krajinách, kde pôsobia. Napríklad v Peru sa odhalilo viacero prípadov Mm, takéhoto vyhybania sa daňovej povinnosti, pričom hodnote zhruba 105 miliónov dolárov e, je to e, takmer suma, ktorá by bola potrebná na financovanie materského pôrodníckého oddelenia. E, v Sierra Leone napríklad je to krajina, ktorá bola vystavená riziku eboli. Tam až 59 rozpočtu celej krajiny ide na sektor zdravotníctva, ako v tomto môže pomôcť Európska únia. Napríklad takže môže prinútiť veľké e, firmy, e, ktoré majú sídlo v EÚ, aby verejne zverejňovali, kde presne vykonávajú svoju ekonomickú činnosť, kde deklarujú zisky a aby podľa toho platili aj dane. Máme tu možnosť e, v forme ďalších návrhov v zverejňovaní správ podľa jednotlivých krajín. Ak chce Únia ísť príkladom, musí zaistiť, aby rozvoj krajiny tiež mali prínos z toho, aké rozhodnutia sa príjmu Ďalej racionalizácia daňových výnimiek na medzinárodnej úrovni, aby sa predišlo škodlivým e, účinkom na najnižších úrovni a tiež, aby rozvojové krajiny mali svoje slovo v procese rozhodovania o daňových nástrojoch, aby sa nemuseli len podrobovať procesom OSD a aby museli aplikovať reformné balíky, ktoré nemohli nejako ovplyvniť. Ďalej po tretie, zvýšiť pomoc na posilnenie systému zdravotnej starostlivosti. Vieme, totiž že ešte stále je potrebná takáto medzinárodná zodpovednosť. Takáto forma pomoci bude potrebná v podpore e, verejných systémov zdravotníctva, aby sa e, čo najskôr mohlo zakročiť v prípade možných rizik, ako je napríklad ebola alebo zika, ktoré ešte zhoršujú e, fenomény, ako, je, ako sú klimatické zmeny. Napríklad už sme mnohokrát počuli, že Európska únia môže pomôcť tým, že zo záväzkov sa stane realita tým, že sa uh, E, naozaj vyčleniť 0,7 na rozvoj do roku 2030, najneskôr 20 nástroja na podporu spolupráce by sa malo minúť na zdravie a vzdelávanie a bude to zahrnuté do strednobej revízie, tak aby Európska únia mohla v tomto smere dokázať svoj pokrok. Európska únia ako najväčší darca má potenciál osloviť vlády, ale aj občianskú spoločnosť tak aby iba skutočná pomoc e, sa považovala za takúto e, pomoc ODA, aby mm, tam neboli napríklad e, rôzne súčasti, ktoré sú predmetom inflácie, napríklad externá pomoc utečencom a tak ďalej, aby sa vlády samotných rozvojových krajín dostali k väčším právomociam, aby mohli ovplyvniť svoje zdroje financovania a tiež, aby sa nepodkopávali rozhodnutia verejného sektora a vlády. A po štvrté, eh, rozvoj eh, jasnej stratégie plnenia eh, v oblasti cieľa udržateľného rozvoja číslo 3. Nikdy sa totiž nepodarilo dosiahnuť skutočný plán plnenia po tom, čo občianská spoločnosť a Európsky parlament sa snažili dosiahnuť nápravu, sa teraz vynakladá isté úsilie. Sektor zdravia je však výrazne nižšie na, na zozname priorít. A pokiaľ chceme nejakým spôsobom e, nastaviť e, dobrú e, stratégiu, treba to spraviť práve teraz a práve preto chceme spolupracovať aj s výborom DV, aby sme zabezpečili, že tento návrh aj sa stane realitou. Thank you, Mrs. John, for your inspired and inspiring speech. Ďakujem pekne za tento prejav. Určite dobre osobne viete z vlastnej skúsenosti, že mimovládky majú veľké problémy v každodennom živote. Ďalej poprosím kolegov, máte nejaké otázky, nejaké pripomienky? You have the floor. Nech sa páči. Ďakujem pekne. Spomínam si e, ešte v prvom príspevku, pán profesor Ben, e, vy ste spomenuli, koľko domácich prostriedkov e, by sa malo vynakladať na zdravotnú starostlivosť. Chceli by ste to zvýšiť? Ja to môžem len podporiť, najmä keď sme v druhom príspevku videli, že ešte stále je to často len zhruba na úrovni 0,5%, a dokonca ešte menej, napríklad v Mianmarsku. Uh, je zrejme ten úplne najnižší eh, percentuálny podiel výdavkov na zdravotnú starostlivosť. A napriek tomu ostáva naďalej problém a vidíme to aj zo správy Oxfam, eh, že krajiny, ktoré už tak či tak majú k dispozícii maloprostriedkov, prostriedkov, majú nízky rozpočet, teda tie najchudobnejšie krajiny eh, na svete a ich systém zdravotnej starostlivosti je úplne v katastrofálnom stave. Ak by mali viac percentuálne vynakladať, ešte stále tam bude veľký nedostatok pri výdavkoch na obyvateľa na zdravotníctvo. My by sme sa mali snažiť e, nejako to rozpracovať. V druhej časti sme videli predsa aj znázornenie výdavkov na obyvateľa a tie rozdiely tam boli obrovské. Chcem sa vás opýtať, e, ako podľa vás by sa malo k tomu pristupovať, ako zmeniť tento model financovania. Nemôžeme to prenechať predsa len na tieto štáty samotné, inak totiž necháme týchto ľudí samých na seba, bez našej pomoci. Uh, Mr. Gerens? Pán Gerens, sa páči. Merci, madame la Ďakujem pekne. My sme tu hovorili o tých finančných otázkach, boli tu zaujímavé prezentácie a máme isté politické odpovednosti a snažíme sa podporovať e, prístup k zdravotníctvu, k zdravotníckým službám na celom svete. A mal by som k tomu tri konkrétne otázky. Myslím si, že príklad Rwandy ukazuje, koľko pokroku je možné dosiahnuť v krátkom čase. Mal som prečítosti jedno e, takéto zdravotnícke centrum pri Kigali navštíviť, bolo to asi 15 rokov dozadu a mali tam zdravotnícke stredisko, kde neboli ženy lekári. Proste nenašli nikoho, či už v tej krajine, alebo Rwandiana žijúceho niekde inde na svete, ktorý by to mohol e, robiť. A bolo teda veľmi náročné reálne poskytovať e, lekárske zdravotníctvo v, taký, e, starostlivosť pardon, v takýchto podmienkach v Rwande. Momentálne už UHC je v Rwande, myslím, že 90% občanov Rwandy momentálne má už prístup k zdravotnej starostlivosti. Takže to je istý pozitívny príklad veci, čo sa podarili. A chcem sa spýtať, ako môžeme nájsť riešenia tých problémov, ktoré ste teraz e, predstavili. Mám teda otázku. Uvedomujete si, alebo viete o nejakej krajine na svete, v súčasnosti, ktorá napríklad nemá prístup k, k generickým liekom? Hovorím o riadeniach VTO, pokiaľ ide o duševné vlastníctvo, z tohto hľadiska sa pýtam. A tieto lieky e, sú veľmi dôležité pre zdravie. A teda hovoríme o lieku, ktoré majú istú výnimku spod, spod ako keby patentového uh, práve niektoré krajiny už vyhradili si nejaké financie na to, aby poskytovali zdravotníctvo alebo zdravotníckú starostlivosť, eh, zdravotnú starostlivosť, ale nevždy to implementujú aj z hľadiska rozpočtového. To napríklad platí v prípade Európy alebo strednej Ázie. Potom sú mnohé krajiny, ktoré sú tie postsovietské krajiny, ktoré, v ktorých to takto vyzerá. Výsledok teda je, že malária mm, sa stáva čoraz rezistentnejšou, pretože ľudia nemajú prístup e, k liekom a možno bude čoskoro predstavovať aj hrozbu pre zdravie našich občanov. A potom tretia vec, rok 2015, to bola zaujímavá skúsenosť. Chcem sa spýtať, či nepotrebujeme nejakú zmenu paradigmy, pokiaľ ide o správanie o e, ľudí. Potom bola tu tá rozvojová konferencia, ja som už viackrát vyjadril e, taký hnev, pokiaľ ide o to, že členské štáty e, nekonajú. Povedali, že v roku 2030 dosiahnu hodnotu 0,7% HDP pre rozvojovú pomoc, čo je iný slub, ktorý mal byť dodržaný už v roku 2015. Ja chcem sa spýtať, či je nejaká krajina, ktorá v rámci svojej finančnej stratégie a svojich rozpočtových záväzkov je pripravená pomáhať zvyšovať aspoň o 15 e, alebo teda znižovať tú, tú, tú medzeru medzi e, tými hodnotami nastavené na rok 2015 a na rok 2030. E, myslím si, že by sme mali sa snažiť proste tie nedostatky v súčasných rozpočtových e, opatreniach e, nejakým spôsobom odstraňovať. Mali sme mať výročnú správu, pokiaľ ide o schopnosť e, členských štátov, ktoré teda splňajú tie sluby, ktoré sú na veľkých konferenciách dané. Teda asi veci idú nesprávnym spôsobom. Hovoríme o 7 alebo 8 percentách tých cieľov, ktoré boli vytlčené. A potom mal by som ešte tretiu otázku, ako to vyzerá s tou pakou, ktorú môžu mobili, ktorú možno mobilizovať, pokiaľ ide teda o e, nejaké apely e, dobrej e, vôle, ktoré sú vždy užitočné. Ale pokiaľ je politické fóre, na ktorých diskutujeme o týchto otázkach, v súčasnosti to je najmä G20. A vy ako Svetová organizácia, Svetová zdravotnícká organizácia, môžete e, nejakým spôsobom e, toto ovplyvňovať. Či ako globálny fond, ako Svetová zdravotnícká organizácia, alebo ako mimovládka, ktorá tu je tiež reprezentovaná zastupným Oxfamom, či vy môžete mať vplyv na témy, ktoré budú riešené na G20. Tam sa tieto veci vlastne rozhodujú a tam nemajú byť nedorozumenia. Treba ukončiť tie absurdnosti, podľa ktorých e, takéto zdravotnícke otázky e, ničia hospodárskú súťaž. Poprvé to nie je, e, alebo teda konkurencieschopnosť danej krajiny, predsa to nie je pravda ale keď aj sa trochu e, stratí konkurencieschopnosť, tak predsa stojí to e, za to. A vidíme, že niektoré krajiny robia toho veľmi málo. Keď naše krajiny povedia, ak sa trochu zvýšia tieto sociálne náklady, tak už nebudeme e, E, konkurenčne schopní voči tým e, rozvíjajúcim sa krajinám. Čiže jedni to nechcú robiť v porovnaní s tým druhými, druhí v porovnaní s prvými a tým pádom všetci zaostávajú. A keby sme sa na to pozreli iným e, spôsobom, tak by sme to mohli vyriešiť, lebo teraz to vyplýva iba z nejakej neschopnosti riešiť to na politickej úrovni. Čiže tento rok by sme chceli v rámci aj globálneho fondu, aj e, Svetovej zdravotníckej organizácie, aj ďalších organizácií mali sme robiť tak, aby rok 2015 nebol strateným rokom. Thank you, Mr. Gers. Uh, Dobre, ďakujem pekne. Pani Rivazi, chcem sa vás spýtať, chcem vás poprosiť, aby ste stručne sa vyjadrili. A potom poprosím aj teda panelistov, aby naozaj stručne odpovedali na tieto otázky. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ja mám také dosť negatívne hodnotenie týchto vecí, pretože rozmýšľam, aký, ako je možné, že e, máme malé alebo slabé pokretie v niektorých krajinách v rámci regionov AKT, alebo že teda e, ten e, pokrok e, nedosahujeme. Čiže čím to súvisí? Nesúvisí to náhodou aj s tými s tou podmienenosťou e, pomoci, pretože či už je to globálny fond, či je to Európska únia, naše financie, či sú to európske rozvojové fondy. Mám pocit, že takto, pýtate sa, akým spôsobom zabraňujeme daňovým únikom tých, krajín, tých e, podnikov, ktoré v týchto krajinách e, pôsobia. Prečo nedávame podmienky e, takejto pomoci, prečo to neprepojíme? Napríklad v Liberii máte takýchto príkladov veľmi veľa, Sierra Leone takisto. Máme zdravotnícke štruktúry, ktoré naozaj sú nedôstojné. A v rámci tej infraštruktúry treba mať takú horizontálnu víziu pokiaľ ide o veci. Vy keď napríklad idete do Konskej demokratickej republiky, tak máte tam budovy, kde je napísané veľkým AIDS. A či už je to Bill Gates alebo nejaká nadácie, tak proste sú, vnímajú to tak veľmi vertikálne, nechcú e, to riešiť horizontálne, ale takýmto svojim vertikálnym spôsobom veľa ľudí pritom zomiera na napríklad značku alebo na iné choroby a toto sa nerieši. A Viem, že to je tretí panel, ale takisto pokiaľ ide o tie e, prémie, tie, tie ceny za lieky, e, ako môžeme povedať, že globálny fond bude pomáhať inovácii, alebo Európska únia má e, pomáhať, pokiaľ ide o tie klinické testy, a pritom ešte stále máme na úrovni farmaceutických laboratórií e, patenty, čiže treba e, Eh, ak teda niekomu dávame verejné financie, aby nemal potom patenty na úrovni farmaceutických laboratórií. Prečo to nedáva zmysel? Takže eh, pre mňa tento, toto partnerstvo verejno-súkromné podľa mňa eh, nie je až také verejné to partnerstvo, ako by sa mohlo zdať. Hm? Thank you, madam Ďakujem pekne, pani Rivazi. Ďalej naši panelisti, pán Bern, pán Joet pani Joam Joam. Excuse me. Thank you, Raj, and uh, for all the... Ďakujem za tie zaujímavé otázky a pripomienky. Začnem s tou poslednou. Ak bol nejaký pocit tu na, že všeobecný záver je taký skôr negatívny, pokiaľ ide o svetové zdravie, tak podľa mňa to nie je pravda. Možno sme veľa nehovorili o pokroku v rámci zdravotníctva, ale keď vám dám iba nejaké čísla, ak sa pozriete na e, mileniové rozvojové ciele, tak umrtnosť e, detí sa výrazne znížila, takisto umrtnosť matiek a takisto aj tie veľké infekčné choroby ako AIDS, tuberkulóza a malária klesli o 30 50 za posledných e, pár desaťročí. A takisto Svetová zdravotnícka organizácia oznamuje, že e, očakávaná dĺžka života v najchudobnejších krajinách sa za 20 rokov zvyšila o 9 e, rokov, čiže naozaj došlo k veľkému pokroku v oblasti zdravotníctva a zdravia. Dá sa to odmerať a životy ľudí sa zlepšili. Samozrejme to neznamená, že netreba robiť ďalší pokrok. Určite áno, ale treba pamätať aj na to, a to bol, e, to bola, to bol ten citát Angela Titena, ktorý to detailne prezentuje, ten pokrok v čase, že veľa dobrých vecí sa stalo v zdravotníctve a v zdraví. Viem, že času nemáme veľa, takže iba sa chcem vyjadriť k tým e, krajom, ktoré tu boli spomenuté, Myanmar a Rwanda. Myslím, že obe krajiny sú zaujímavé. V tomto kontexte obe sú to nízkoprímové krajiny. Navštívil som jednu aj druhú niekoľkokrát a dostávajú pomoc od globálneho fondu. Mianmar ešte pred pár rokmi nemali takmer žiaden verejný zdravotnícky rozpočet, kým e, sa k e, moci nedostala taká relatívne demokratická vláda, ale takmer vôbec sa neinvestovalo do verejného zdravia. A teraz sa zvyšujú tie investície niekedy dokonca až štvornásobne oproti predchádzajúcemu e, roku. Stále sú tie náklady nízke ale snažia sa. A medzinárodné spoločenstvo podporuje zdravotnícke systémy v Mianmare a investujeme viac do krajín ako napríklad Mianmar, ako v porovnaní teda s inými krajinami, ktoré potrebujú menšiu podporu medzinárodného spoločenstva. Ale Rwanda to je e, zase iný príklad, oni dosiahli veľa v oblasti rozvoja aj zdravia, dosiahli takmer univerzálne pokrytie napríklad, alebo takmer univerzálne pokrytie, tak. A 10 rokov dozadu Rwanda sa spýtala globálneho fondu, či by mohli e, využiť naše granty na podporu ich e, systému zdravotného e, poistenia. To sme presne spravili niekedy, keď nastaviť takýto systém, tak sa stane, že najchudobnejší ľudia práve si nemôžu dovoliť toto poistenie. To sú ľudia, ktorí majú aj a tak ďalej. Takže keďže, to, keďže toto dotujeme, tak to pokrytie sa zvýšilo z 20 alebo 25 na takmer 80 a týmto pádom sa výrazne zlepšilo celkové zdravie v krajine a podľa mňa eh, Rwanda je dobrý príklad toho, že dostáva aj eh, domáce financovanie, aj medzinárodné financovanie a hlavne ich spakový efekt využíva na to, aby eh, rozvíjali svoj systém. Pokiaľ ide o vašu otázku G20, myslím, že všetci sme sa tejto téme venovali, ako vôbec dať otázku zdravia na agendu G20. Oni väčšinou hovoria o ekonomických otázkach. E, keď sa spýtate, či my, vy alebo kto e VHO tu má e, vplyv na stretnutia G20, tak odpovedie, že áno, oni napríklad na úrovni G7 sme dávali už častokrát zdravotníctvo na tému, ale skôr pri tej G7, pri tej G20 je to veľmi náročné dostať tieto sociálne témy na program a to je možno škoda a treba o tom ešte diskutovať. A teraz ešte otázka generik. Všetky krajiny, ktoré sú e, ktoré môžu teda mať financie od globálneho fondu, všetky majú prístup ku generickým liekom. My nakupujeme najmä generické, najmä generika, najmä pokiaľ ide o AIDS, HIV a otázka retencii e, voči malarikám, najmä v Južnej Ázii, Eh, je dôležitá otázka, častokrát sa používajú tie falošné lieky, ktoré sa v takejto terapii využívajú. Tak častokrát to, je to eh, využívanie nesprávnych liekov, ale nesprávnym spôsobom, častokrát vyslovene kriminálne aktivity tým, že sa falšované lieky a falošné eh, lieky, pašované lieky a tak ďalej dostávajú na trh. Čiže aby ste nemali pocit, že globálne zdravie je teda iba nejaký veľký problém, ale naozaj došlo tam aj k výraznému pokroku, tak ako to čísla, pokiaľ ide mileniové rozvojové e, ciele, jasne ukazujú. Ja. E, e. Rýchle. Ja by som vás nabadal k tomu, aby ste sa sústredili na dôležité posolstvo potreby zvýšeného financovania, keď sa snažíme zabezpečiť, že tie peniaze, ktoré sú k dispozícii, skutočne sú pretavené do konkrétnych výhod pokiaľ ide o to financovanie, tak e, v súčasnosti veľmi úzko spolupracujeme s japonskou a nemeckou vládou, pokiaľ ide o zoskupenie G20 e, a 2 miliardové investície sú spomínané, pokiaľ ide o STG 3 a my sme zapojení do toho, ako presmerovať, respektíve čo najefektívnejšie investovať takéto zdroje. Pokiaľ ide o domáce zdroje, vy ste hovorili o tom, že ako preboha je možné prekonať takúto preklenúť takúto medzeru. E, nie je to jednoduchá odpoveď, ale to siaha aj nad rámec zdravotníckých záležitostí. Minulý rok e, v rámci môjho týmu sme budovali veľmi silnú koalíciu, spoločný program s ministerstvami financií. Dávali sme dohromady ministerstva financií a zdravotníctva, tak aby sa pozreli na tie drobné veci, záležitosti, hlavne pokiaľ ide o lepšie vynakladanie peňazí z rozpočtov. Nedávno som bol v, Sudanu, v Sudáne, e, bolo tam zavedenie elektronickej dane a hovoria, že sa im zvýšil výber dane v porovnaní s HDP o 3-4%. Ja som osobou zo zdravotníctva, tento výbor má širšiu pôsobnosť, ale samozrejme aj my sme nutení v rámci nastavenia toho financovania ísť nad rámec toho zdravotníckého zretela a zosúľadiť to s ostatnými ďalší problém je, že nemáme veľa dobrých príkladov. Máme niekoľko hm, príkladov stredne príjmových eh, krajín. Tajsko, Turecko, Mexiko zaznamenalo eh, veľký pokrok za posledné 10 ročie, pokiaľ ide o univerzálnu zdravotnú starostlivosť. Ale keď sa pozrite napríklad Malavy, majú ešte veľa cesty pred sebou, ale na to, čo miniajú, si vedú celkom dobre. A to je pozitívne posolstvo, eh, že vyriešenie tej stránky príjmovej nie je tak jednoduché, ale každ- napriek tomu každá krajina môže spraviť čo to, aby pokročila v rámci zavádzania všeobecnej zdravotného systému alebo všeobecnej zdravotnej starostlivosti. Ďakujem. Ďakujem. E, predrečník by som povedal veľa toho, čo som aj ja chcela povedať, ale to, čo ste vy spomínali, došlo k zmene paradigmy. A síce, e, že sa to presunulo smerom z verejnej zodpovednosti na zodpovednosť e, súkromných financií, súkromného financovania, tak aby sme naplňali potom tú agendu 2030. A to je dôležité, lebo si uvedomujeme, že je tam obrovské medzera vo financovaní, ktorú potrebujeme na naplnenie tejto agendy, ale zároveň, keď sa pozriete na to, čo sa udialo v Adise, tie, tie formulácie, ktoré mali zabezpečiť, že tá podpora pôjde na tie výsledky, na granty, tie formulácie neboli prítomné, neboli tam. Ani aj ten jazyk z tej konferencie nebol taký jednoznačný. Bol tam progresívne vyjadrenia, ktoré sa týkali daňových záležitostí a mobilizácie zdrojov, ale neboli tam progresívne vyhlásenia, ktoré sa týkali spätného privedenia peňazí na tú úroveň národnú. Je teda dôležité, keď sa budeme pozerať na obdobie od roku 2015 ďalej, Musíme sa ubezpečiť, že tie dohody, ktoré máme, ktoré sú uzavreté, že tie budú aj aplikované, tak aby sa realizovali na správnej úrovni, aby potom aj konkrétni ľudia cítili ten výhodu z toho. Teraz sa to ešte celkom nedieje. A pokiaľ ide o to, čo spomenula pani Huber ohľadom e, krajín, ktoré poskytujú takéto zdrav, takúto zdravotnú starostlivosť, treba podporovať domáce CSOčka a treba zabezpečiť aj domácu mobilizáciu zdrojov, čiže podporiť CSO a občanov, ktorí majú na starosti rozpočty svojich krajín a zabezpečiť, a zabezpečiť že tie peniaze budú smerovať do vzdelávania, do zdravotníctva, aby skutočne to bolo poháňané dopytom eh, zo strany obyvateľov a Oxfam a iné organizácie podporujú partnerov, ktorí toto robia a my sme tým pádom videli definitívne výsledky v tomto ohľade. Napriek tomu, že sú to možno malé kroky, e, začína tu vznikať isté chápanie tvorby čerpania rozpočtu a vzniká to aj lepšie povedomie a nakoniec zdôrazňujeme potrebu, aby aj samotné EÚ znova prevzala tú iniciatívu, samotná EÚ troška tam došlo k polaveniu a tu sa črtá šanca po schválení týchto SDG programov e, naozaj nastaviť dobre tú stratégiu a potom implementovať a potom aj zabezpečiť podporu, ktorá v minulosti absentovala. A to môže e, doplniť e, ten dopyt zo strany občanov v partnerských krajinách. Teraz sme uzavreli druhý panel. E, rada by som sa poďakovala rečníkom za ich skvelé príspevky. A teraz poprosím pani Lolu Sanchez, aby pokračovala s tretím panelom. Hello to everyone. I'm going to speak in... E, dobre, dobrý deň, budem hovoriť po španielsky. Bueno, muchísimas gracias por... Ďakujem pekne, že ste e, prišli všetci. Som Lola Sanchez, som členka výboru pre rozvoj za skupinu GUE. A prístup e, všetkých ľudí k, k kvalitným a bezpečným liekom je našim veľkým cieľom, pretože je to dôležitá súčasť práva na zdravotníctvo, na zdravie, čo je základná ľudské právo a práve preto je veľmi dôležité, aby právo na zdravie, globálne právo, bolo jedným z rozvojových cieľov. Ale máme pocit, že realita je častokrát veľmi odlišná od teórie. Napríklad máme tu krízu ebola, alebo u nás hepatitidu C v Španielsku minulý rok a to nám ukazuje, že patenty a licencie častokrát podkopávajú prístup e, ľudí k liekom. A preto sa pýtame, či momentálny model e, biomedického výskumu obohacuje iba niektorých málo ľudí a škodí v skutočnosti svetovému e, zdraviu. Máme aj v Lisabonskej zmluve napísané v článku 208, že každá politika, ktorá môže ovplyvňovať rozvoje krajiny, by mala byť zladená s rozvojovou politikou Európskej únie a nemala by ísť proti nej. A teda hovoríme o farmaceutickom e, vývoji a myslíme, si, myslíme si, že jeho súčasný stav je v protiklade s týmto princípom a takisto aj e, to navyšovanie patentov, tie obchodné dohody, o ktorých teraz rokuje Európska únia, ako napríklad TTIP alebo CETA, e, to všetko sú tiež veci, ktoré nedodržiavajú a budú proti tomuto princípu. Máme si istí, že rečníci e, na našom paneli, ktorí dobre zastupujú jednotlivé sektory, ktoré sú zahrnuté v tejto téme, nám môžu poskytnúť zaujímavú analýzu a mm, pohľady a obohatia našu diskusiu o prístupe e, k liekom a teda zareagujú na tieto otázky, o ktorých som hovoril. Takže predstavím našich rečníkov. rečníkov. Rochit e, pani riaditeľ kampane pre prístup liekom, e, liekárov bez hraníc, potom Priya Malina z GlaxoSmithKline a John Petrova Negor z generálneho riaditeľstva pre inovácie Európskej komisie. Takže Rochid mal pani, ten začne z jeho priznan preto ako prvý. Mať na to 15 minút, nech sa páči. Thank you very much. Ďakujem pekne za to, že ste nás dnes pozvali vystúpiť tu e, v mene Medicine San Frontier. Naozaj som poctený. Len to rýchle uvediem. Medicine Sans Frontier, eh, medzinárodná medicínska humanitárna agentúra, ktorá poskytuje humanitárnu pomoc ľuďom, ktorí sú ovplyvnení vojnou, prírodnými katastrofami, prepuknutím chorôb, ekonomickým vylúčením takmer v 70 krajinách. V roku 1999 eh, získala organizácia Nobelovú cenu mieru za prácu, ktorá sa eh, realizovala počas 30 ročí Išlo hlavne o zriadenie tej kampane o prístupe, na ktorú som aj ja podporoval, ja som pre ňu pracoval a hovoril sa o tom, že tie problémy, ktoré vidíme dnes, ktoré sa týkajú výskuma a vývoja, tie sa týkajú medicínskych záležitostí, vakcíny, často nedostupné pre pacientov mnohých ostatných, často nie sú vhodné eh, z pohľadu podmienok, v ktorých fungujeme, alebo jednoducho neexistujú, pretože naši pacienti a mnohí iní eh, nedostávajú dostatočné stimuly od farmaceutického odvetvia. Toto istotne nie je pohľad, ktorí e, majú MSF a organizácie, s ktorými spolupracujú, ale hovoria o tom aj mnohí iní. E, prístup k liekom a inovácie v, vo vývoji liekov, to bolo súčasť milenových rozvojových e, cieľov a aj v rámci SDG je to dôležitou súčasťou nového SDG 3. Čiže istotne na diskusiu v rámci tohto panelu je, ako zabezpečíme lepší prístup k liekom. A hlavne sa musíme pozrieť na to, ako politiky Európskej komisie a tá prax, či už podporujú alebo istým spôsobom podkopávajú takýto cieľ prístupu k medicíne. Čiže pozrieme sa opäť na tie tri perspektívy, tie výhľady ohľadom e, tej dostupnosti a na čo sa treba pozrieť. Hlavne ide o teda obchodnú politiku Európskej únie, ako pravila pani predsednička, to ovplyvňuje veci, ale takisto pozrieť sa na dostupnosť, pokiaľ ide o vývoj liekov a vakcín, pre zanedbávané časti populácie alebo zanedbávaných pacientov a prečo sa tým smerom neoberajú a to sa viaže na politiky výskumu a vývoja Európskej únie. Keď sa pozrieme teda na dostupnosť, ale to, či si môžeme dovoliť, e, ja sa môžem oprieť o vlastné skúsenosti ako poskytovateľ takejto starostlivosti humanitárnej. Keď sa pozrieme na liečbu HIV AIDS, ako to prebiehalo, a keď sa pozrieme okolo roku 2000, tak 10 e, tisíc dolárov stala liežba na pacienta po celom svete v rámci subsárskej Afriky takisto. Čiže tá cena bola priveľká pre väčšinu a to bolo hlavne z dôvodu monopolov, ktoré existovali a tam nebol priestor pre nejakých nových konkurentov, aby vstúpili na ten trh z dôvodu niektorých výnimiek eh, patentovej ochrany v Indii a napríklad opatrenia, ktoré boli prijaté v krajinách ako Brazílii, Tajsku, v Južnej Afrike, došlo k dramatickému poklesu týchto liekov z 10 tisíc dolarov na menej ako 300 dolarov ročne na osobu, na pacienta. A videli sme v rámci takýchto liekov na HIV a aj za iných oblastiach je eh, dramatické zníženie cien takýchto liekov a to naozaj tvorí to jadro toho, čo my e, propagujeme a čo hovoríme ako Medicine na Frontier. Ale vieme, že to nie je ešte na konci. Dnes sme svedkami nielen v krajinách, kde fungujeme, ale ako sme spomínali stále viac aj v Európskej únii a Spojených štátoch, že tie vysoké ceny liekov sú hlavným veľkým problémom, pokiaľ ide o HIV AIDS. Nové lieky, ktoré môžu zabezpečiť koncitálnu liečbu, pre pacientov a tie režimy liečby môžu byť až 7-násobne drahšie. Tým, že spochybňujeme nejakú udržateľnosť takýchto, takéto liečby, keď si vezmeme do úvahy, že v mnohých stredne príjmových krajinách, ktoré dali tisícky ľudí na takúto liečbu, takýmito liekami, a ktorí teraz prichádzajú o rozvojovú pomoc do e, zámoria, keď prechádzajú pod iné režimy financovania, tak skutočne vzniká obava, či budú schopné ďalej platiť za takúto liečbu a či budú môcť aj nových pacientov nastaviť na takúto liečbu. A to hlavne platí pre krajiny stredne príjmové, ktoré um, čelia takým cenám, ktoré podľa farmaceutických firiem podporujú prístup, ale naše skúsenosti nám hovoria, že ten prístup obmedzujú a robia tie lieky nedostupnými a nesúvisí to len s HIV a AIDS. E, nové vakcíny, ktoré vznikajú, sú veľmi nákladné. E, základný balík pre imunizáciu e, je 16-násobne vyšší, vyšší, nákladnejší ako v roku 2001. A tá nová liečba na hepatitidu C, keď si to rozdrobíme na gramy, niektorých krajinách je to drahšie ako dimanty. Takže naozaj veľká výzva. V Spojených štátoch vyšla nedávno štúdia, ktorá hovorí o tom, že náklady na lieky sa zdvojnásobili za posledných 5 rokov potom je tu otázka, že či e, politik, obchodné politiky EÚ nejakým spôsobom podporujú lepší prístup k liekom a na základe nášho prehľadu o politike investícií a obchodu EÚ, ktorá bola zverejnená e, patričným generálnym riaditeľstvom minulý rok, alebo teda komisiou, tak sme boli sklamaní, lebo v mnohých aspektoch politiky EÚ idú práve opačným smerom. Skôr sa snažia propagovať stále prísnejšie štandardy ochrany e, duševného vlastníctva rozvinutých ako aj rozvíjajúcich sa krajinách, čo stiažujú umiestnenie generických liekov na trh, alebo poskytnúť potom alebo neposkytujú dostatočnú e, e, efektívny priestor pre vlády vyrokovať lepšie ceny liekov. Takže vidíme tu veľa rozporov aj v rámci Európskej únie. Na jednej strane Európska komisia hovorí, že podporujú e, vyhlásenie z dohy, pokiaľ ide o TRIPS a pokiaľ ide o lieky kde sa hovorí o tom, že lieky a ich prístupnosť by mala mať väčšiu prioritu, ako je duševné vlastníctvo. Na druhej strane komisia, ale teda aj EÚ, či už bilaterálnymi alebo regionálnymi dohodami, e, ide cestou veľmi prísnych, e, prísnych, prísneho dodržiavania duševného vlastníctva. A to vedie k tzv. fenoménu evergreening. A takéto opatrenia, respektíve takéto predlžené obdobia pre monopoly, e, tie podkopávajú, alebo dokonca sú v rozpore s vyhlásením z Dohy o verejnom zdravotníctve. Čo sa teda deje v mnohých krajinách? Nielen, že vlády tých krajín nie sú schopné efektívne vyrokovať ceny liekov počas obdobia takéto monopolnej, takéto monopolnej ochrany, ale tie e, podmienky, alebo teda tie, tie, tie takéto pravidla idú, idú nad rámec 20 rokov, čo má veľmi negatívne dopady. V samotnej únii v roku 2008 e, tam e, bolo, bola správa vydaná DG Competition, ktorá poukázala na to, že takéto, takáto prax, takéto opatrenia navýšili v období medzi 2000 a 2007 eh, tie náklady o 7 miliard. Čiže to je veľký problém po celom svete. Preto nie je prekvapujúce, že napriek našej praxe a napriek dôkazom z terénu a napriek všetkým tým veciam, ktoré sme videli za posledných 15 rokov, aj v súčasnosti komisia tvrdí, že duševné vlastníctvo a jeho ochrana nepredstavuje eh, veľkú prekážku. OSM v súčasnosti má vysoký, pán, pán na vysokej úrovni, pokiaľ ide o takéto záležitosti a vlády a iné zoskupenia poskytli svoje, svoje vstupy, pokiaľ ide o prístup k liekom. A komisia sa vyjadrila vo svojom príspevku, že to nie je veľká prekážka, že sú tu iné veci, ktoré podkopávajú prístup k zdravotnej starostlivosti. My súhlasíme samozrejme ako organizácia, ktorá každý deň pracuje v teréne a vidíme problémy, ktoré sa týkajú prístupu k efektívnej zdravotnej starostlivosti pre pacientov. That the high cost of the Vieme však, že vysoké e, náklady na tieto výrobky sú veľkou prekážkou a preto sme veľmi sklamaní týmto pohľadom Európskej komisie. A je dosť e, veľkým zmetkom podľa nás, e, že podľa informácií, ktoré nedávno poskytla komisia, je, že to nepredstavuje problém aj minulý rok a to vychádzame z tweetu z DG Trade, kde podporili požiadavku, aby najmenej rozvinuté krajiny nemuseli sa podrobovať e, kritériám, až kým nebudú spadať tieto kategórie a vyjadrili sa, že to je problém a že by sa mala vytvoriť výnimka. Teda zdá sa, že nie je celkom isté, či má v tomto komisia a Európska únia celkom jasno. E, na jednej strane, keď ide o ekonomický záujem, tam tvrdia jednu vec a v krajinách, kde až takýto ekonomický záujem nie je, tam sa tvrdí niečo iné. Teda je tu nedostatok koherentnosti, to nás nepokojuje v politike rozvoja, ale tiež e, v v niektorých obchodných eh, eh, politických oblastiach nie je dostatočná koherentnosť. Toto nie je len pohľad, ktorý by sme zdieľali my ako mimovládka s inými organizáciami. Vidíme, že eh, tieto obavy, ktoré súvisia s patentami, sú aj súčasťou mainstreamu. Napríklad v ekonomiste bola minulý rok celá štúdia prieskumov, kde sa analizuje dopad patentov na prístup k liekom, inováciám a tiež najmä k inováciám. Preto si myslíme, že tu problém nesúvisí len s dostupnosťou, ale s samotnými inováciami. Podľa nás e, to súvisí aj s druhou nosnou témou a síce, že aktuálny systém výskuma vývoja je e, porušený, pretože ceny sú príliš vysoké a investície sú priamo napojené na výskum a vývoj. Znamená to, že mnohí si nemôžu dovoliť lieky, ktoré by potrebovali, pretože na to nemajú peniaze a tí, ktorí sú zanedbaní, ktorí sú chudobní, mm, zase čile riziku, že ich potreby nie sú pokryté vo výskume. E, my chceme, aby sa mm, tieto veci napravili. Vidíme, že to má dopady nie len e, v súvislosti s vysokými cenami, ale aj s rôznymi eh, novými udalostiami, napríklad zanedbané tropické choroby. V posledných 30 eh, rokoch vidíme, že aj keď zanedbané tropické choroby predstavujú zhruba 10 až 15 globálnej záťaže na choroby, náš aktuálny systém eh, výskumu a vývoja napriek investíciám mnohých krajín ešte stále predstavuje len 2 až 3 všetkých liekov, čo je priamo napojené na zanedbané tropické ochorenia. Tiež vidíme, že systém výskumu a vývoja e, nemá stanovené priority podľa skutočných potrieb e, v zdravotníctve. E, najlepším príkladom je mikrobiálna rezistencia, kde vidíme, že čoraz menej firiem investuje do takéhoto sektora aj keď sme svedkami čoraz väčšej rezistentnosti v celosvetovom meradle, teda v Európe a dokonca aj vo svete, potrebujeme niečo iné, než to, čo sa investuje vo farmaceutickom priemysle. A tiež vidíme, že aktuálny systém výskumu a vývoja e, neefektívne nakladá sa s peniazmi, e, teraz so zdrojmi. Podľa štúdie, ktorá bola nedávno zverejnená, vidíme, že v priebehu 20 rokov iba 70 nových liekov, ktoré sa dostali na trh, nemali e, žiadne pozitívne liečebné vedľajšie účinky a iba zhruba 1% predstavovali skutočne prlelomové nové e, výsledky výskumov. Farmaceutický priemysel je pritom jeden z najziskovejších na svete a my ako verejnosť platíme zhruba 30 až 40 e, za výskum vopred a globálny farmaceutický trh predstavuje zhruba e, bilión dolárov v súčasnosti. Vidíme, že firmy um, tie, ktoré investujú do, investi- do výskuma vývoja, automaticky aj kupujú patenty. Nedávno Merck eh, získal významnú firmu Kobis eh, za zhruba 8 miliard dolárov, teda dochádza tam k rôznym eh, združovaniam týchto firiem s cieľom investícií a automaticky tiež zvyšuje ceny. Tiež sme svedkami toho, že tieto firmy nepresúvajú len zdroje smerom k inováciám, ale tiež ich presúvajú na iné účely a to vrátanie e, zdieľaných dividend, e, čo zvyšuje príjmy e, pre vysoký predstavov firiem a akcionárov, ale nie pre užívateľov. Napríklad minulý rok Pfizer minul zhruba 140 miliárd na propagáciu a iba nízke percento na výskum a vývoj, teda kde sú ich priority. My chceme teda presadiť eh, oddelenie eh, nákladov na výskum a vývoj od ceny skutočnej eh, liečby, napokon aby sa predišlo vysokým cenám a tiež aby sa prestali vnímať ako priority len tie akutné potreby trhu. Chceme, aby sa aplikoval nový model, aby sa nepodporili len najziskovejšie lieky, ale aby sa pozornosť venovala prioritám verejného zdravia Domnívame sa, že týmto by sme dosiahli, aby firmy boli čo najbližšie skutočným nákladom na výrobu a aby sa čo najviac investovalo do výskumu a vývoja, aby boli výsledky tohto vývoja čo najdostupnejšie pre všetkých. tento model oddelenia sa už zavedol do praxe, napríklad v prípade iniciatívy zanedbaných chorôb. Tam sa podarilo vyvinúť 6 nových foriem liečby vďaka týmto modelom a tiež vznikla nová očkovacia látka v dôsledku takejto iniciatívy a dnes a, a, antibiotická rezistentnosť e, tiež e, vychádza z tohto modelu oddelenia. Vidíme teda, že je to možné, je to reálne, je to dostupné, ale samotný priemysel ešte nie je veľmi ochotný podporiť to. Týmto sa dostávam k poslednej poznámke, či Európska únia inovuje silom zvýšiť prístup. Podľa nás nie. Európska únia minie veľké prostriedky eh, na rôzne globálne účely eh, v rôznych partnerstvách aj eh, prostredníctvom Horizontu 2020, ale neexistuje žiadny súbor požiadaviek na prístup k týmto trhom. Teda v Európskej únii sa platia veľmi vysoké sumy za výskum a vývoj, ale e, tá návratnosť nie je dostatočná. Ďalej v rokovaniach e, na pôde VHO aj OSN existujú aj tieto moderné alternatívne modely. Žiaľ, Európska únia nie je presadzovateľom takýchto modelov. Obávame sa, že aj na iných fórach ako G7 sa dokonca podkopáva toto úsilie. Neznamená to, že všetko je zlé. Sú aj politické skupiny a členské štáty, ktoré sa posúvajú správnym smerom. Dúfame, že celá komisia komisia sa tiež ujme takéhoto prístupu v praxi. Ďakujem. Muchísimas gracias, señor Malpani. Ďakujem pekne. Je teda vidno, že súkromný sektor farmaceutický má nárok na nejaký primeraný zisk, ale samozrejme nemôže to znamenať, že potom e, sa tým e, poškodzuje právo na zdravie iných ľudí. Takže ďakujeme za váš názor, za názor Lekárov bez hraníc a ďalej vystupí pani Priamadina, zastupkynia zastupkynia GlaxoSmithKline, nech sa páči. Very much for inviting Ďakujem za to, že ste pozvali aj mňa na toto dnešné stretnutie. Ďakujem za všetky doterajšie vyjadrenia. Na úvod, ešte predtým, než sa predstavím, by som chcela povedať, že výskum a vývoj, o ktorom budem hovoriť, e, e, má podiel na mnohých inovatívnych liekoch. Keď sa pozráme na názov tejto diskusie a síce e, k všeobecne dostupnému systému zdravotnej starostlivosti je dôležité diskutovať e, vyzretým spôsobom so všetkými aktérmi a nepozerať sa len na konkrétne nedostatky možno. Volám sa Choja Madina a pracujem pre GlaxoSmithKline. Jeden z dôvodov, prečo som si zvolila tohto zamestnávateľa, je, že podľa môjho názoru my vyrábame očkovacie látky a tiež poskytujeme diagnostiku miliónom ľudí v rozvojových krajinách a našim posolstvom je robiť všetko preto, aby žili lepšie a žili dlhšie. Mnohí tu už spomenuli problém ktorý v súčasnosti panuje, súhlasím s tým, že dostupnosť je veľmi podstatná, je dôležité to vyvážiť aj s inováciami. Už sa tu spomenul Vysoký panel OSN na dostupnosti liekov. Náš riaditeľ je súčasťou tohto panelu a aj preto podporujeme inovácie a dostupnosť. Chceme šíriť toto posolstvo všade. Jeden z externých faktorov, ktorý dokazuje, že chceme zvýšiť dostupnosť liekov ako firma je E, index dostupnosti liekov. E, podarilo sa nám e, za každým dosiahnuť stanovený cieľ a tento index pokrýva rôzne faktory. Tiež nás označuje za zodpovednú firmu, označuje naše správanie za zodpovedné a tiež za inovatívne. to, čo súvisí priamo s prístupom, už vlastne pomenoval kolega, myslím si, že chudoba je dôležitým faktorom, ale tiež generika ani k ním mnohí nemajú prístup. Hovorí sa veľa o systéme patentov, ale v Afrike a v Indii 95 liekov, ktoré sú, nie sú chránené patentmi, e, nie sú však dostupné e, napriek tomu. Teda zdá sa, že táto analýza je príliš simplistická, ale podľa mňa, ak tieto lieky nie sú chránené patentmi, nechápeme, v čom teda patenty predstavujú prekážku. Ďalšia otázka infraštruktúra systému zdravotnej starostlivosti. Pri najlepšej vôli môžeme produkovať lieky, môžeme bojovať proti chudobe, um, môžeme predstavovať generika. Ak vlády nebudú investovať do systému zdravotnej starostlivosti, tak nebudú e, tieto lieky dostupné. A ďalej a povedalo sa tu, že ak nie je trh, nebude sa investovať do liekov. Ja súhlasím, že v niektorých oblastiach trh neexistuje, ale môžem to obhájiť tým, že aj keď trh neexistuje, ešte stále sa snažíme produkovať lieky aj v týchto oblastiach. Čo teda môže naša firma urobiť v tomto smere? Môžeme naďalej objavovať a rozvíjať nové výrobky. Musíme tiež pracovať spolu s ľuďmi v tomto procese. Sami to nedokážeme, musíme spolupracovať s partnermi. Čo teda robíme preto, aby sme zvyšili dostupnosť našich liekov, e, ďalej aké kroky robíme v oblasti výskumu a vývoja a tiež e, aké investície sme e, vykonali, aké partnerstva udržiavame. Čo sa týka dostupnosti, teda už sa tu spomenulo, že mechanizmus cenotvorby je zlý a že naše lieky nie sú dostupné. Ja by som si dovolila tvrdiť, že na tom pracujeme už viac ako 30 rokov a mnoho z našich očkovacích látok je dostupných ľuďom v rozvojových krajinách. My im často E, dokonca poskytujeme tieto očkovacie látky zdarma. A e, v prípade malárie napríklad po 30-ročnom výskume máme v pláne e, poňať to ako neziskovú vakcínu a takéto neziskové lieky a vakcíny sme schopní poskytovať len, ak môžeme účtovať vyššie ceny v iných krajinách. Nemôžeme poskytovať nič zdarma. Musíme um, si to niekde inde vykompenzovať. Je to predsa logické aj v prípade uh, liekov eh, na HIV AIDS. Máme preferenčné uh, cenotvorby. Chceme, aby v Indii, v Afrike boli tieto lieky dostupnejšie. Uh, čo sa týka najmenej rozvinutých krajín, tu sme stanovili maximum cieľ na 25 z ceny v rozvinutých krajinách. Teda toto je súčasťou našej stratégie budovať väčšie objemy Mm, u nás existujú dokonca stimuly, e, kde sa na množstvo a nie na výšku ceny za tieto výrobky. Ďalej, keď sa pozrieme na výskum a vývoj, ja by som si dovolila spochybniť, že nemáme žiadne prelomové lieky a že produkujeme len stredno dobré, čo e, všetky naše inovácie, napríklad v oblasti malárie, HIV, AIDS, e, ďalej AMR, a tvrdíte, že nič nerobíme v AMR podľa mňa robíme veľmi veľa. Jedno z našich partnerstiev je dokonca v tomto smere s Európskou komisiou. Ako inak by sme dokázali poskytovať produkty miliónom ľudí, ktorých nemajú, ak by to nebolo vďaka týmto prelomovým riešeniam. A tiež to uh, spochybňuje tvrdenie, že nemôžeme volať na zodpovednosť krajiny, ak by sme uviedli na trh eh, AN2, eh, tak by to krajiny tak či tak neodsúhlasili i hneď. Keď sa teraz pozeráme na mieru otvorenosti k IP, e, je tu monopol na patenty. My máme laboratórium v Španielsku, kde zgrupujeme e, naše zdroje, e, výrobky, veci, majú k dispozícii, môžu všetko skúmať na molekulárnej úrovni. A bolo to natoľko úspešné, že sa teraz venujeme analýzor aj neprenosných chorób v Afrike, pri ktorých vieme, že je tam veľký problém. Ja si myslím teda, že patenty nie sú problémom, ak ich chceme otvoriť eh, aj vedcom. Ďalej. Eh, naše investície do eh, komunít a tiež diverzikované investičné modely. Ako som už povedala, prístup má rôzne aspekty. Musíme to vnímať cez prízmu chudoby a infraštruktúry. Mm, čo my robíme z hľadiska zlepšenia infraštruktúry? vyčlenujeme 20 ziskov, ktoré sme získali v brzových krajinách späť do systému, aby sme pomohli celému systému. Myslím si, že je dôležité to zúrazniť. My sa teda neobohacujeme len sami, ale vraciame ich späť krajinám, ktorých potrebujú. Tiež máme novú stratégiu pre Afriku a táto stratégia má za cieľ, že v roku 2020 80 obyvateľstva v Afrike bude mať prístup k liekom podľa mňa to nie je filantropia, nie je to e, spoločenská zodpovednosť firieme, nie je to e, žiadny dar. Ide tu o úplný prerod nášho podnikateľského modelu. Robíme to aj vďaka partnerským štruktúram, ktoré nás upozorňujú a dokážu nás príjmeť aj k zmene. My teda chceme zlepšiť dostupnosť e, a to ide zo samého vrchu, od nášho vedenia a tie sa to preberá na e, vysokom paneli pre prístup. E, môžem celkom iste povedať, že žiadna firma to nedokáže presadiť sama o sebe a neexistuje ideálne riešenie na všetky tieto problémy. Už sa podarilo prijať isté rozhodnutia, podľa mňa dosť e, významné, ale isté, že ešte stále je čo doháňať. Chcela som ešte na záver, um, na to, čo som bola v úvode, na to, aby sme tieto problémy vyriešili, musíme sa venovať Ehm, konštruktívnemu dialógu, vychádzať z toho, čo funguje. Nemali by sme rozbiť to, čo sa už podarilo vybudovať, mali by sme na tom stavať a e, rozvíjať veci do budúcna. Ďakujem. Bueno, muchas gracias, señora Marina, por presentar. Ďakujem pekne. To bol teda pohľad do vášho sektoru. A teraz e, posledný rečník, Jan Pietro Neor, generálne rejiteľstva pre výskum a inovácie Európskej komisie. Máte 8 minút maximálne, nech sa páči. Ďakujem pekne ako sme si už vypočuli viacerých rečníkov, dôvodom nedostatku prístupnosti e, technológií a najmä liekov sú rôznorodé a nedajú sa e, pomenovať jediným faktorom. Mnoho faktorov znižuje prístup k liekom, ako napríklad nedostatok kvalitných služieb zdravotnej starostlivosti, nedostatok infraštruktúry, nedostatok e, distribučných systémov, systémov dodávok a taktiež nedostatočné kontroly, ako aj nedostatočné regulačné kapacity. Ale bez výskumu a inovácií v oblasti liekov e, nebude e, mať prístup k čomu. E, pre nikoho je dôležité uvedomiť si toto prepojenie v hodnotovom reťazci liekov. Mechanizmy trhu spravidla prinášajú vývoj nových riešení a tie opäť poháňajú trh, ale udržateľné finančné modely, ktoré dokážu prilákať a zmobilizovať dostatočné podnikateľské investície, chýbajú. Ehm, výzvy spočívajú eh, v eh, rizikách rozvoja a v nejasných vyhliadkach, eh, keďže pomery v krajinách so stredným príjmom nie sú ehm, klasické na podporu výskumu a vývoja liekov proti chorobám, ktoré súvisia priamo s chudobou v krajinách s nízkym príjmom. Budú potrebné konkrétne kroky komisia. Dlhodobo financuje tento výskum. Komisia je tretím najväčším finančným podporovateľom takýchto projektov chorob, ktoré súvisia s chudobou. V, rám, v rámcovom programe číslo 7 komisia vyčlenila 600 miliónov eur do vývoja e, výrobkov proti takýmto ochoreniam. Napríklad e, e, nový projekt TB pokrýva zhruba 40 rôznych možných vakcín a tiež sa vyvíjajú nové vakcíny proti parazitový huklom, ktorý sa teraz klinicky skúša a taktiež protokolný diak vyvíja rýchle diagnostické testy pre E, spavú chorobu, ktorá sa už e, dostala na trh v Konžskej demokratickej republike. V horizonte 2020 e, v aktuálnom výskumnom programe komisie sa pridal rozhodnutie venovať sa nakazovým ochoreniam v troch druhoch. Jednak fáza prípravy, ďalej vývoj lepších očkovacích látok a tiež podpora partnerstiev pre klinické skúšky s krajinami subsaharskej Afriky. Horizont 2020 e, je otvorený účasti všetkým organizáciám a vedcom z celého sveta a tiež nesie názov e, najväčší e, celosvetový výskumný program už len z definície financuje organizácie a vedcov v nových členských štátoch a tiež v krajinách, ktoré priamo súvisia s horizontom 2020, ako aj v rozvojových krajinách. Keď sa pozeráme na prvé dva roky fungovania horizontu 2020, vidíme, že naďalej bude významným globálnym hráčom. Európska únia v tomto smere len za dva roky eh, takmer 400 miliónov eur bolo investovaných eh, do eh, vývoja výrobkov, ktoré súvisia so chorobami priamo napojenými na chudobu, vrátane 200 miliónov na vývoj očkovacích látok proti HIV, tuberkulóze a ebole. Na rok 2016 je naplánovaných minúť 40 miliónov na vývoj vakcín proti malárii a Eh, zanedbaným nákazlivým ochoreniam. A tento rok, pardon, tento týždeň sa eh, spustila výzva vo výške 100 miliónov eur eh, na naliehavý výskum v oblasti vírusu Zika v spolupráci s Latinskou Amerikou a ďalších 40 miliónov na plnenie výskumu pre in, podporu inovácií v krajinách s nízkym a stredným príjmom. Tradičné financovanie výskumu prostredníctvom grantov nie je vždy najlepším spôsobom podpory inovácií, preto komisia rozvíja a testuje rôzne inovatívne mechanizmy financovania. Eh, alternatíva oceňovania, ktorá sa zaviedla, eh, sa už aj veľmi osvedčila v iných oblastiach. Komisia eh, v roku 2014 prijala prvé opatrenie takéhoto druhu ceny na rozdiel od minulosti sa zachovali na priateľnej výške a tiež sa podarilo získať e, finančnú podporu e, z nadácie Melindy a Billa Gatesa na ďalší rozvoj technológií v oblasti týchto očkovacích látok. Komisia chce tiež e, rozvíjať rýchle diagnostické skúšky, ktoré nám dokážu, či je potrebné pacienta liečiť antibiotikami alebo nie. A tiež tento mesiac sa spustí nová iniciatíva, tzv. narodeninová cena, ktorá osení, také riešenie, ktoré dokáže znížiť e, úmrtnosť e, matiek a novorodencov v krajinách s nízkym a stredným príjmom. Minulý rok Európska investičná banka a komisia a podporili ďalší e, mechanizmus na podporu inovácií. Je to pilotný projekt, vychádza z zdieľania rizika a vďaka čomu Európska investičná banka dokáže poskytovať pôžičky vo výške 7,5 milióna až 75 miliónov inovátorom v rozvoji vakcín, liekov a tiež zdravotníckých pomôcok a zdravotníckého materiálu. Tieto požičky sa následne potom budú musieť splácať v prípade úspechu. E, partnerstvo v klinických skúškach s subsaharskou frekou je ďalším mechanizmom inovatívneho financovania a tiež je to vláková e, loď e, našej stratégie v rámci Horizontu 2020. Únia prispieje sumou takmer 700 miliónov eur do druhého programu z tejto kategórie. EDCP je verejno-verejný projekt e, rozvojovým partnerstvom, ktorý automaticky zahrňa 14 európskych a 14 rozvojových krajín, ktoré sa spoločne rozhodli podporovať eh, programy, spoločné programy, a teda rôzno financované programy sú efektívnym spôsobom, ako koordinovať eh, a financovať programy, ktoré súhlasia s dohodnutými prioritami. Týmto sa vytvárajú dostatočné zdroje ktoré nám umožňujú čeliť nákladným výzvam, ktoré by samotná krajina jednotlivo nedokázala obsiahnuť zanedbané nákazlivé ochorenia, ktoré sú s chudobou, si vyžadujú odhodlanosť viac ako jednej krajiny alebo organizácie a preto e, stratégia komisie vychádza z vytvorenia globálnych partnerstiev a iniciatív financovania s inými krajinami, organizáciami financovania alebo s súkromným sektorom. Okrem EDCDP komisia e, sa tiež venuje iným globálnym partnerstvám, napríklad e, globálny e, program na prevenciu nákazov chorob, taktiež spoločná programová iniciatíva pri makrobiotickej rezistencii a taktiež podporujeme aj myšlienku inovatívnych vakcín v pripravenosti na pandémiu. O tom sa nedávno hovorilo aj na Svetovom ekonomickom fóre. Takéto globálne partnerstvá pomáhajú jednak zdieľať finančné bremeno a riziko, ale tiež e, pomáhajú zadefinovať priority v partnerstve s rozvíjajúcimi sa krajinami. Ehm, observatórium VHO Global môže byť e, dôležitým nástrojom v tomto procese v roku 2015 eh, Nemecko predsedalo G7 a na budúci týždeň chce hostovať aj ďalšie stretnutie v Berlíne v tejto súvislosti, kde sa bude pozornosť venovať eh, ochoreniam, ktoré súvisia s chudobou a ktoré boli doteraz zanedbané. Ide o nákazlivé choroby. Eh, tiež ide o verejne financované výskumné činnosti G7, ako aj o rozvoj ďalších výskumných činností, akčných plánov a programov v tejto oblasti. Výskum a vývoj je dôležitý v hľadaní nových liekov, ale je to iba jeden prvok eh, z celého procesu. Spoločné úsilie všetkých eh, zúčastnených aktérov, eh, od pacientov až po celý systém zdravotnej starostlivosti jedine umožní sprístupniť tieto služby všetkým ľuďom v krajinách so nízkym a stredným príjmom teda je to výsledkom partnerstva so všetkými eh, zúčastnenými stranami. Ďakujem. Muchas gracias, señor Van de Gor, por darnos a conocer la posición. Ďakujem pekne za pozíciu komisie. Ja sa tiež chcem eh, vyjadriť. Samozrejme, treba poznať názory všetkých strán, ale mám niekedy pocit, e, že komisia má uši viac otvorené smerom k farmaceutickému priemyslu než k občianskej spoločnosti. Vidíme to, aj keď sa hovorí o TTIP, aj o ZETA a o ďalších týchto dohodách, naozaj tam majú títo ľudia viac otvorené dvere ako občianská spoločnosť, je to vidno. Čiže ďalej otázky dúfam, že budú stručné, rovnako ako odpovede, pretože máme iba alebo 4, 4 alebo 5 minút. Takže pán Gerenz, nech sa páči. Oui, merci. Moi, j'ai une question très... Mám veľmi špecifickú otázku, pokiaľ ide o riadenie v oblasti výskumu a vývoja nových liekov. Sú lieky, ktoré sa liečia teda liekmi, pretože farmaceutický priemysel sa rozhodol vykonávať výskum. Potom sú iné choroby, ktoré nie sú liečené, pretože nie je tam vlastne ani možnosť e, liečby. Ja sa chcem spýtať aj lekárov bez hraníc, respektíve všetkých troch panelistov, ako môžeme naštartovať takýto proces, ak farmaceutický priemysel nerobí nič. Kde je politická zodpovednosť? Kto by v rámci riadenia v oblasti zdravia mal nejako konať iniciatívne? Nemyslíte si, že by bol na čase E, konať zodpovedne v tejto veci, vykonávať napríklad alebo zorganizovať nejaký monitoring. Do istej miery dnes sme ho e, vykonali, najmä zo strany lekárov bez hraní, takže mohli by ste nejakým spôsobom vyjadriť, akým spôsobom vedecká komunita, takisto aj politická komunita si túto zodpovednosť e, nejakým spôsobom v praxi vykonávajú. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán Gerens. Ďalej pani Rivani. Ďakujem pekne, pani predsednička. E, to teda je veľmi aktuálna téma. Dnes bola výzva francúzských lekárov, kde je napísané, že ceny e, liekov sú príliš vysoké a že to sú laboratórie, ktoré tieto ceny nastavujú. A mám taký možno netypický príklad v roku 2014. Máme liek, ktorý e, sa zvýšil cenovo o 100% na e, napríklad tento liek. Čiže je to politika laboratória, nie vývojová alebo rozvojová teda, tak vývojová politika. A sú krajiny, ktoré e, proste tieto lieky nepoužívajú, má to isté dopady na sociálnu bezpečnosť. A potom otázka na pani Zeska, e, vy hovoríte o inováciách, ste taká, vy si to tak sympaticky, ale Máme tu e, pokud 35 miliónov e, libier pre e, za ten tlak na výrobcu generík, aby tieto generika nedávali na trh. A potom to bol ten proces s tými antidepresantmi napríklad. Takže to nehovorí, že tu niekto platí laboratóriám, ktoré vyrábajú generika, aby nevyrábali generika. A potom komisia. Ja úplne povedané mám pocit, že nie ste na úrovni. Nezvládate to. Keď vy poviete, že môžete zísť že, že neviete získať tie náklady toho laboratória, pokiaľ ide mm, o vývoj nejakého lieku. To nedokážete e, sa dopracovať s týmto údajom. Ale v horizonte 2020 dávate peniaze farmaceutickým laboratóriám, aby e, robili nové lieky, nové vakcíny, pokiaľ ide o niektoré druhy chorób a tak ďalej. A proste tam nie je ako keby odplata z ich strany. Tieto laboratória, e, im ide iba o zisk. A my, my dáme jednu miliardu eur do programu IMI a nikto nám do toho nedá tú druhú stranu. Dobre, dajte nám peniaze a my vám poskytneme si tieto informácie. Daj, veď prečo? e, dá sa to nejakým spôsobom e, vynegociovať, ale tie laboratória vám e, nanútia nejakým spôsobom tú otázku duševného vlastníctva a vy s tým nič e, nerobíte a v niektorých prípadoch napríklad sa liečia potom iba malé skupiny ľudí, takže ja by som bola rada, keby komisia bola oveľa e, proaktívnejšia, pokiaľ je o TTIP a SETA, dohodu z USA, s e, Kanadou, tak už ste prehrali, pretože laboratória e, v prípade Kanadianov si tam nastavili oveľa dlhšie patenty. Takže z môjho pohľadu je to veľmi alarmujúce, že nesnažíte sa viacej bojovať za prístup k liekom pre všetkých e, a skôr chránite nejaké patenty nejakých farmaceutických laboratórií. To sa mi vôbec nepozdal. Čiže naozaj vás poprosím každý iba jednu minútku na odpoveď. Ďakujem pekne, ďakujem za tie otázky, pokiaľ ide o riadenie. To bola naozaj e, dobrá otázka, tým, že tu E, sa zaviedla e, dohoda TRIPS v rámci VTO, tak vlastne žiadne nie je to na trhu ponechané. Niektoré veci e, sa s tým dajú spraviť. Napríklad zvyšovanie transparentnosti. Neviete rediť to, čo neviete alebo nepoznáte. Nemáme momentálne žiadnu transparentnosť, žiadnu transparentnosť, pokiaľ ide o náklady na um, výskum a vývoj, duše, duše vlastníctvo a tak ďalej. Potom, e, po druhé, e, je možné, že niektoré vladiča sa e, dajú dokopy na fóre OSN, aby riešili otázku antibiotickej rezistencie a potom po tretie prebiehajú diskusie na úrovni Svetovej zdravotníckej organizácie aj na úrovni panelu OSN, ktorý sa toto presne snažia spraviť Eh, mapovať eh, výskum a vývoj, prioritizovať ho správnym spôsobom. Takže my dúfame, že tieto jednotlivé procesy, ktoré bežia, transparentnosť, eh, procesy v rámci OSN a teda projekty v rámci antibiotickej rezistencie, že to všetko sú veci, kde môže Európska únia zohrať pravý, pozitívnu úlohu. A ešte som povedal, jednu vec. Tragédia je v tom, že Európska únia a niektoré ďalšie krajiny platia dvakrát alebo trikrát. Najprv platia za výskum a vývoj, potom platia v rámci vysokých cien a potom e, poskytujú všelijaké daňové kredity a úlavy e, farmaceutickým spoločnosťam a tieto e, firmy tie peniaze potom zoberú a dávajú ich v rámci dividend svojim akcionárom. Čiže my ako daňoví poplatníci na to celkom doplácame. Je to veľmi tragické, že rozvojové krajiny sú žiadané, aby tieto postupy implementovali aj oni a zároveň vysoké ceny v rámci vakcín alebo liekov e, vedú k politickej kríze v Európe a v USA. Treba sa spýtať, prečo chceme takýto systém a exportovať do iných krajín, pokiaľ u nás to už spôsobuje e, takéto veľké problémy a to sme najbohatšie krajiny na svete. Ďakujem za otázky. Poprvé, pokiaľ ide o ten bod e, o tom, že farmaceutický priemysel sa nepozerá na tie oblasti, kde nie je trh. Už sme povedali, že sa venujeme tropickým chorobám, e, venujeme sa ebole, zika, e, antibiotická rezistencia. Toto sú všetko choroby, ktoré nemajú žiaden trh, takže neviem, prečo ľudia majú pocit, že o to, nemá, o to, nemá, o to nemáme záujem. Veď prečo sa venujeme sa tomu, nie je tam trhu, trh, aj tak to robíme. Nedá sa robiť všetok výskum v oblasti všetkých výskumov alebo chorôb, výskum chorôb a všetkých chorôb na svete. To nejde. E, pokiaľ to niekto navrhne, tak to spravíme, ale nikto to e, zo strany vlády nerobí. Potom otázka transparentnosti. Častokrát sa hovorí, že nemáme transparentnosť, pokiaľ ide o patenty a mali by sme mať. Ak mám byť úprimná, tak všetky generické e, firmy vedia, aké sú štatúty našich patentov, sú v zásade transparentné ak to chcete vedieť, ako náhle e, e, niečo nie, nie je pokryté patentom, tak, je to, tak začnú generika sa vyrábať. E, čiže e, nie je to nejaké veľké tajomstvo, takisto aj pre verejnosť to platí, že to nie je nejaké prísne stražené tajomstvo. A potom posledná vec, ceny a patenty. Ja nemôžem hovoriť za celý priemysel, hovorím iba za jednu firmu. A neviem, čo robia nejakí naši konkurenti, či to bolo zodpovedné alebo nezodpovedné. Ale ja chcem povedať, že je zodpovednosťou firmy nastaviť e, cenu zodpovedným spôsobom, na čo budeme vyrábať e, lieky, pokiaľ sa potom ľuďom nevedia e, dostať. Nie je to predsa nelogické, nemá to súľad s našou misiou alebo s našimi potrebami, takže nemyslím si, že ceny a patenty treba dávať dokopy, keď chápem, že niektorí to v niektorých postupoch robia, ale myslím, že je veľmi dôležité odčleniť tieto dve veci, pokiaľ ľudia majú pocit, že patenty e, znižujú prístup, ako treba sa na to pozrieť a vysoké ceny to je zase iná téma, treba sa na ňu tiež pozrieť a to zodpovedne. Myslím, že celý problém je ten, že operujeme e, v téme, kde vlastne teda celý ten model nefunguje. Potrebujeme funkčný model a potrebujeme zabezpečiť to, aby verejný záujem o financie, ktoré, poskytujeme, ktorý, ktoré my poskytujeme, aby bol o, o to záujem naďalej. Ak nebude trval udržateľný model, tak nemôžeme sa na jednej strane snažiť spustiť túto mašinériu priemyslu, e, ktorý dokáže vyrábať a výskumníci z akadémie tí E, pracujú na prírode, ktoré sú identifikované napríklad v rámci Svetovej zdravotníckej organizácie alebo e, napríklad príklady Ebola alebo Zika a zároveň sú tu iniciatívy dať týchto aktorov dokopy a myslieť na e, riešenie. Kľúčové, kľúčové podľa mňa je, aby sme našli nielen teda, aby sme poskytovali financie, aby mašinéria sa rozbehla, ale zároveň sa snažíme vytvoriť alebo nanútiť alebo nastaviť nejaké obmedzenia, ktoré sú bežným e, prvkom nášho hospodárstva, našej spoločnosti. E, proste inteligencia alebo inovácie má istú hodnotu a potom zastavíme tú mašinu, keď toto nedosiahneme. Takže tam vidíme istý problém. Na jednej strane chceme, aby tá mašinéria fungovala, ale na druhej strane žiadame, aby samozrejme chceme e, nejakú E, legitímnu žiadosť, aby tieto veci boli k dispozícii. A pre, od prepojenie oddelenie tých nákladov ekonomická mašinéria. Vyzerá to, že v rámci súčasného modelu to nefunguje dobre, takže tam ešte fundamentálna diskusia, ktorá by mala tiež prebehnúť. Nie iba hovoriť, že treba nastaviť nejaké pravidlá, ktoré budú niekoho nútiť niečo robiť je v detailoch, keď chcete niekoho niečo nutiť robiť. Nedá sa iba povedať, že všetko musíme nastaviť na úrovni eh, výskum, pretože sme videli, že otázka prístupu k liekom je otázka, ktorá obsahuje mnohé aspekty. A nemôžeme začať na začiatku, kde sa musíme e, tomu, aby mašinéria fungovala, proste povedať tam, že treba dopredu slúbiť, že nakoniec výsledok bude prístupom, e, výsledkom bude prístup k danému lieku. Bueno, muchas... Ďakujem pekne všetkým vystupujúcim. Myslím, že je jasné, že niektoré veci nie je možné nechať e, na voľný trh. Podľa mňa prístup liekom to je ako prístup k vode. Čiže e, farmaceutický priemysel je pre nás dôležitý, ale ešte dôležitejšie je pre nás zdravia nielen Európanov, ale aj ostatných ľudí. Takže otvárame dnešné vypočutie. Ďakujem za váš príspevok, za vaše príspevky a určite, ako sme povedali, na prvom meste je pre nás e, otázka ľudských práv, až potom zisky súkromných spoločností. O tretie budem pokračovať tu v tejto miestnosti. Ďakujem pekne. Gracias a los intérpretes. A ďakujem aj tlmočníkom, že vydržali dlhšie.